Good afternoon. Please be seated. Dobre popoludne. No, dopoludne sme mali vo výbore LIBE veľmi nabité rokovanie a dúfam, že sa to bude vzťahovať aj na popoludnejšie rokovanie. Dopoludne sme mali zaujímavý panel a to platí aj pre dnešné popoludne. V bode 23 eh, nášho dnešného programu je osobitné vypočutie o rozvíjaní spoločnej stratégie EÚ na boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, posilňovanie nástrojov a upevňovanie spolupráce medzi príslušnými aktérmi. Najprv by som vás chcel upozorniť, určite na to pamätáte, ale ja by som to predsa len chcel pripomenúť. Účinky korupcie a organizovaného zločinu sú veľmi e, rozšírené. Žiadny členský štát Európskej únie nie je e, zbavený korupcie, ani jeden z nich a preto e, korupcia predstavuje hrozbu pre bezpečnosť, spomaluje ekonomický rast a takisto má aj svoje sociálne náklady, pretože podrýva dôveru vo vlády, verejné inštitúcie a demokraciu. Pritom rozsah a špecifické čety korupcie sa medzi jednotlivými členskými štátmi líšia a organizovaný zločin poškodzuje Európsku úniu ako celok. V priebehu posledných desiatich rokov Európska únia prijala viacero dôležitých legislatívnych nástrojov na zlepšenie boja proti korupcii a organizovanému zločinu, ako je napríklad aktualizovaná legislatíva EÚ o verejnom obstarávaní, smernica o praní špinavých peňazí alebo nariadenie o úrade Európskeho prokurátora. Dnes popoludní eh, pri príležitosti tohto osobitného vypočutia privítame prvú európsku prokuratorku, to znamená najvyššie postavenú predstaviteľku úradu EPO, pani Lavru Kveši. Vítam vás v tejto funkcii a dúfam, že ju budete plniť tak, aby, ste, aby sa bojovalo účinne proti všetkým formám odchyliek od štandardov, ktoré boli ustanovené v už eh, spomenutých legislatívnych dokumentoch a že sa rozšíri aj e, rozsah pôsobnosti týchto nástrojov lebo toto je naozaj ten úmysel, e, ktorý sleduje článok 86 e, zmluvy o založení Európskej únie. Platí, ide tu, pretože vaša inštitúcia má celoeurópsku pôsobnosť, ale ako som už povedal, komisia prijala aj viacero iniciatív e, pri oznámeniach a stratégiách na boj proti korupcii a jeho posilnenie. Správa z roku 2013 o stave boja proti korupcii mala za cieľ e, vystúpať ako monitorovací mechanizmus pre všetky členské štáty, pokiaľ ide o ich opatrenia na boj proti korupcii na národnej úrovni. Ale Tento nástroj sa žiaľ používa, využil iba raz, iba jediný raz. A dodnes ešte neexistuje žiadna komplexná protikorupčná stratégia. Takže cieľom tohto vypočutia je hovoriť o tejto potrebe vypracovať komplexnú stratégiu na zlepšenie cezhraničnej spolupráce a na odstraňovanie existujúcich e, nedostatkov a na dosiahnutie lepšieho dohľadu. Teraz e, pristúpime k prvej časti tohto popoludnejšieho vypočutia, ktoré, ktorá bude konkrétne zameraná na výzvy na ceste k posilneniu právneho rámca EÚ, ako aj pridanej hodnoty spoločnej stratégie EÚ v boji proti korupcii a organizovanému zločinu. Najprv dostane slovo pán Olivier Oligi, ktorý bude, po ktorom bude nasledovať pán Jürgen Ebner, ktorý je eh, zástupcom výkonného riaditeľa Europolu a potom eh, si sa ujme slova pán eh, Klaus Mayer Cabri, to je viceprezident Eurojustu a potom Lavra Kodruta Kvešti, európska, hlavná európska prokurátorka čiže šéfka EPO. Najprv ale dostane a napokon dostane slovo pán Ernesto Savona, ktorý je riaditeľom Transcrime, to je výskumné centrum pre medzinárodný a nadnárodný zločin. Chcel by som teraz pripomenúť nutnosť dodržiavať časový rozvrh, pretože chceme poskytnúť priestor čo najväčšiemu počtu eh, z vás, aby sa mohli pýtať, takže prosím, aby ste rešpektovali tento program. Eh, na ďalších 10 minút dostane eh, slovo riaditeľ DG pre migráciu a vnútorné veci. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pán López Avilar aj za iniciatívu zorganizovať toto dôležité vypočutie. Vzhľadom na čas nebudem hovoriť o všetkých tých veciach, ktoré sme už s vami robili, ale chcem sa zamerať skôr na výhľad budúcich možných iniciatív. Vieme, že stratégie to je pekná vec, ale v konečnom dôsledku rozhodujú tie konkrétne prvky, ktoré sú súčasné súčasťou stratégií. K téme organizovaného zločinu a korupcie by som zrejme eh, mal pohovoriť o štyroch osiach, ktoré, ktoré spolu v, s parlamentom budeme používať na riešenie tejto dôležitej otázky. Takisto by som chcel hovoriť o celkovom rámci, ktorý je už k dispozícii na boj, eh, o ktorom ste hovorili. Pravdepodobne, eh, a ide pravdepodobne o tú najdôležitejšiu výzvu, ktorú musíme riešiť. Prvú os predstavuje modernizácia celkového právneho rámca EÚ, ktorou sa e, kriminalizujú e, trestné činy v rámci organizovaného zločinu. E, máme z roku 2008 e, dokument, ktorý však e, nezodpovedá ani definícii jednotnej harmonizovanej definícii a neumožňuje spoluprácu v boji proti zločineckým organizáciám. Tá situácia je ešte horšia, keď sa pozrieme na to, akým spôsobom naša justícia komisia dokáže čeliť týmto e, sieťam, ktoré sa riadia zo zahraničia. V prvom rade je teda potrebné modernizovať tento celkový rámec boja proti terorizmu. To, aké dôležité je mať e, takúto sieť boji proti e, týmto trestným činom, potrebe prijať spoločnú definíciu týchto trestných činov a príslušné nástroje. Druhú os predstavuje nutnosť e, určovania spôsobov vedenia finančného vyšetrovania s cieľom e, sledovať tok peňazí. E, to takisto platí aj pre vášho suseda, ktorý je spravodajcom, pokiaľ ide o prístup k finančným informáciám. Bolo to v rámci predchádzajúceho volebného obdobia. Ešte stále sú tu isté medzery ktorý Napríklad je potrebné dokončiť e, rámec umožňujúci našim e, policajným ako aj justičným orgánom mať prístup ku všetkým registrom nielen v rámci štátu, ale na nadnárodnej úrovni. Takisto boli výsledky technického hodnotenia už predstavené už e, v septembri parlamentu a my by sme chceli ešte ďalej pokročiť v tomto smere. Ďalšia dimenzia, ktorá je ešte dôležitejšia, je snaha e, vypracovať celkový rámec umožňujúci e, jednak zisťovanie e, takéhoto, podvod, takéhoto takýchto aktív nadobudnutých trestnou činnosťou. Máme úrad pre vymáhanie a zisťovanie takýchto aktív pomocou E, príkazu na zaistenie a konfiškáciu majetku, ale ešte stále je potrebné, aby e, tieto e, úrady mali lepší prístup k dôležitým zdrojom informácií a takisto je potrebné posilniť schopnosť zaistiť aktíva majetok v naliehavých prípadoch. Vychádzame aj z výsledkov štúdie, ktorú sme vám nedávno predložili preto by sme chceli na základe veľmi dôležitého vývoja v krajinách, ako je Taliansko a nedávno aj Nemecko, posúdiť to, akým spôsobom by sme na úrovni EÚ mohli vytvoriť rámec pre konfiškáciu majetku, ktorý eh, bol eh, ktorý e, nie je predmetom trestného stíhania. E, takže ak sa nám, keby sa nám podarilo takto naspäť získať 1%, tých, e, teda podarilo sa nám získať iba 1% takto získaných aktív, ale zatiaľ predbieha, prebiehajú súdne konania a preto majú zločinské skupiny veľa času na to, aby sa tohto majetku nejakým e, spôsobom zbavili, alebo ho previedli do zahraničia, alebo ho utajili. Čiže je potrebné zlepšiť e, prístup k finančným informáciám. Okrem toho, a, a máme ďalšiu povinnosť, na ktorú ste už poukázali, e, nejakým novým spôsobom pristupovať k otázke e, drog, pretože toto je prvok, ktorý je e, opomínaný v celkovej európskej stratégii boja proti organizovanému zločinu, napriek tomu, že v súčasnosti predstavuje najväčší takýto trh na základe observatória EU z minulého týždňa, ako aj údajov Europolu, je to najväčší takýto zločinecký trh, ale zároveň je to aj oblasť, ktorá má najničivejšie dôsledky pre sociálnu súdržnosť a sociálne problémy. Takisto predpokladáme vytvorenie posilnenia súčasného observatória o ďalšie povinnosti, aby nám mohlo lepšie pomôcť odhaľovať nové e, látky a nové možnosti e, používania národných politík. E, samozrejme, v rámci tohto panelu sa bude hovoriť aj o posilnení úlohy takých agentúr, ako je Europol a Eurojust. V oblasti korupcie, a tým by som chcel skončiť, Poprvé e, je pozoruhodné a my skutočne ďakujeme, že sa zúčastňujete tohto e, hearingu, e, na ktorom sa zdôrazňuje spoločne problematika korupcie a organizovaného zločinu. Hoci korupcia, teda hlavným spôsobom, akým sa korupcia prejavuje v rámci EÚ aj mimo nej, sú predovšetkým korupčné aktivity platy politikov a podobne. Preto je pre nás veľmi dôležité posilniť tie politiky, ktoré už máme na boj proti korupcii s tým, že korupcia bola predmetom ekonomického semestra počas predchádzajúcej komisie. E, takže ak má byť tá ekonomická odozva na korupciu e, účinnejšia a je potrebné prijať eh, príslušné ekonomické opatrenia, zamerať sa na právny štát s cieľom zaintegrovať aj eh, komplexné monitorovanie národných protikorupčných politík a celkové monitorovanie fungovania právneho štátu. Toto je doplnok ekonomickej eh, dimenzie spoločne, a, a takýmto spôsobom chceme posilniť aj našu prítomnosť na medzinárodnom poli, posilniť úlohu pozorovateľa v prostredí Rady Európy, ale veríme, že aj pomocou sekretariatu parlamentu a e, rady sa budeme môcť zúčastniť aj na rokovaní v rámci OSN proti korupcii. Ďakujem. A ďakujem vám aj za e, tú vašu snahu dodržať e, časový e, rozvrh prvej časti tohto hearingu, aby sme potom mohli pristúpiť k druhej časti. Teraz odovzdám slovo pánovi Ebnerovi, ktorý je výkonným riaditeľom, alebo teda zástupcom riaditeľa Europolu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu. V prvom rade by som, sa, by som chcel ospravedlniť výkonného riaditeľa, ktorý sa tu dnes nemohol zúčastniť. Ja ho tu, ja ho tu zastupujem. Ja som sa pred 4 týždňami ujal svoje funkcie v Europole a preto by som sa chcel poďakovať aj výboru Líbe za to, že ma podporil. Naposledy to bolo 5. decembra na hearingu, kde sa e, som sa začala, kde som sa uchádzala toto miesto. Takže ďakujem im. Um, keď sa vrátime k tomu, prečo aj Europol e, má názor, že je potrebné e, spoločne bojovať proti organizovanému zločinu a korupcii, musíme vychádzať z poznatkovej základne. E, v rámci Európy existuje hodnotenie organizovaného zločinu, vykonáva ho Europol, toto sa pravidelne prehodnocuje. Preto máme k dispozícii jedinečný nástroj, ktorý ktorý zhromažďuje poznatky všetkých členských štátov EÚ, ich e, policajných orgánov, aj justičných orgánov, ako aj výskumných inštitúcií. To nám poskytuje veľmi slušný obraz toho, prečo je organizovaný zločin takouto hrozbou. Ja by som chcel zdôrazniť, že podľa našich vedomostí sa e, organizovaný zločin z roku 2013 e, do roku 2016 e, zvýšil takmer o 40 na vyše 5000 organizácií. Príslušníci zločineckých organizácií Všetci samozrejme vykonávajú svoje aktivity rôznymi spôsobmi a Tie výnosy z trestnej činnosti predstavujú okolo 110 miliard eur ročne, čo je ešte stále taký skromný odhad. A Okrem toho by som chcela poukázať na to, čo povedal pán Oledy, že eh, miera konfiškácie majetku predstavuje iba jedno percento, ale k tomu sa ešte vrátim neskôr. Pán Olidy hovoril aj o jednej z najväčších výziev tohto zločineckého trhu v rámci EÚ, na ktorý po, po, poukázala aj konvencia e, e, európskych náčelníkov policie, e, a to je európsky trh s drogami. Na základe správy Europolu E, sa predpokladá, že veľkosť tohto trhu predstavuje niečo medzi 30 a 40 miliard eur ročne. Netreba zabúdať na to, že tu nejde iba o peniaze, ale že každoročne dôjde k približne 8 tisícom prípadov smrti z predávkovania a že s tým súvisí aj násilná činnosť. Napríklad vo Švedsku za prvých 10 rokov tohto roka došlo k vyše 270 streľbám spojených s drogami a e, vyše 70 osôb bolo zabitých, čiže drogy sú prepojené s násilím. A takisto organizovaný zločin súvisí s technológiou a s výzvami, ktoré predstavujú všetky zariadenia, ktoré sa, za, ktoré sa používajú. Všetky môžu byť zašifrované a je preto potrebné ich očifrovať, aby bolo možné získať prístup k informáciám potrebným na vykonávanie vyšetrovania. 5G by mohlo, byť, by mohlo byť veľkou výzvou, ale aj príležitosťou pre policiu na národnej aj európskej úrovni na riešenie určitých problémov, ale um, mala by umožniť aj v budúcnosti prístup k informáciám potrebným na vyšetrovanie. E, technológia predstavuje jednu z vedúcich zhybných síl organizovaného zločinu, vrátanie jednotlivých aspektov počítačov počítačovej kriminalitiky, ktorá často vedie, kriminality, ktorá často vedie k organizovanému zločinu a sexuálnemu vykoristovaniu ľudí. Ak sa pozrieme napríklad na správu Národného strediska pre nezvestné a vykoristované deti, odhaduje sa, že v roku 2018 došlo k narastu detskej pornografie prostredníctvom internetu o 370%, čo pochopiteľne súvisí s používaním internetu, ale alebo temného webu, e, ale ak sa teda pozrieme na výnosy stresnej činnosti predstavujúce e, minimálne 100 miliard eur, e, existujú minimálne dve možnosti, ako zločinci využívajú tieto výnosy. Poprvé, opätovne ich využijú na trestnú, na páchanie trestnej činnosti. Podľa e, údajov Nederlandse Bank sa uvádza, že v Amsterdame 25 realít v nehnuteľnosti v Amsterdame boli zakúpené bez hypotéky. To nehovorí samo o sebe, že si ich kúpili e, páchateľe trestnej činnosti, ale je tu tá možnosť. Takže v podstate to znamená, že samozrejme občania, ktorí žijú v týchto mestách, aj platí to aj pre iné mesta, tak tí musia z mesta odísť, pretože si tam nemôžu dovoliť bývanie, nemôžu si dovoliť platiť také vysoké nájmy. Takže vidíme, aký dopad má organizovaná trestná činnosť na európskych občanov a vidíme to tuto na prísvitke, že to vytvára tlak na európskej a na národnej úrovni na policajné zložky. Ďalšiu prísvitku prosím. Týmto sa dostávam k záveru, prečo aj Europoli toho názoru, že potrebujeme stratégiu pre organizovanú trestnú činnosť, Takže máme tu e, vyhodnotenie situácie, tam sme si stanovili naše ciele. Dospeli sme k záveru, že potrebujeme holistický prístup, čo sa týka korupcie a organizovanej e, trestnej činnosti, pretože musíme najprv definovať e, tie jasné priority, nič nezanedbávať, ale zdôrazniť veci, ktoré sú skutočne dôležité. Taktiež pán Onidy povedal, že musíme vyhodnotiť e, nedostatky v právnej oblasti aj v procedurálnej oblasti a taktiež sa musíme pozerať trochu viac do budúcnosti a čeliť technologickým výzvam, ktoré nás očakávajú. Toto je jedna z úloh Europolu. Musíme vytvoriť e, inovatívne laboratórium, e, kde budeme predvídať ďalší vývoj veci v súčinnosti s ďalšími európskymi agentúrami, napríklad so spoločným výskumným centrom v Taliansku a samozrejme ide tu aj o zdroje, zdroje, ktoré musia byť poskytnuté agentúram ako napríklad Europol. Myslíme si, že pokiaľ musíme byť schopní e, identifikovať tie správne priority a definovať, proti čomu je treba prioritne bojovať, tak je treba hovoriť aj o tom, aké zdroje budú pridelené. Takže by som chcel zdôrazniť, že samozrejme pre organizáciu ako je Europol je dôležité, ako budú pokračovať rokovania o viacročnom finančnom rámci v nadchádzajúcich mesiacoch. Chcel by som zdôrazniť aj to, že Európsky parlament vždy euro, rozpočet Europolu plne podporoval. Čo je ďalšie je potrebné z nášho pohľadu? Spolupráca medzi policajnými zložkami na vertikálnej úrovni, to znamená miestna policia, národná poli- a Euró- na európskej úrovni, ale taktiež je dôležitá horizontálna spolupráca. Spolupráca medzi Europolom a Frontexom, Europolom MCDDA a taktiež národnými policajnými zložkami. Europol, Eurojust a nový úrad EPPO musia nájsť dobré spôsoby, ako spolupracovať a na technickej úrovni Europol veľmi úzko spolupracuje s EULISA. Služby, ktoré Europol tak v skratke ponúka, sa sústreďujú na e, tzv. E, nové e, ciele. Organizovaná trestná činnosť je veľmi komplexným javom. Sú tam teda ciele, ktoré majú vysokú hodnotu, ktoré sú dôležité. A my sme tento rok mali viac než 20 operácií, zatkli sme viac než 400 Ehm, páchateľov, z toho asi 50 boli ciele, ehm, tzv. ciele vysoké hodnoty, takže myslím si, že sa dá anticipovať v tejto oblasti. Možno v budúcnosti bude ďalšie vyšetrovanie a Europol bude obmedzený aj z pohľadu zdrojov a samozrejme musíme pripustiť, že nie vždy sme schopní vykonávať všetky vyšetrovania, ktoré sú treba. Na záver by som chcel ešte zdôrazniť, že samozrejme je potrebné nájsť lepšie spôsoby spolupráce. Europol je pripravený podporovať komisiu, ale aj Európsky parlament. Chceme hľadať lepšie spôsoby, ako bojovať proti organizovanému zločinu. A chcem zdôrazniť vetu, ktorú povedal predseda Európskej, povedala predsednička Európskej e, komisie na vypočuť v Európskom parlamente. Ursula von der Leyen povedala, že musíme najlepšie využiť najlepšie nástroje, ktoré máme dispozícii, aby sme vyšetrovali organizovaný e, zločin a preto potrebujeme Europol a musíme ho riadne vybaviť. Ďakujem. Hm, prepašte, nemal som mikrofón. Teraz pán Majer Kabri ktorý zastupuje Eurojust, boj proti korupcii. Ďakujem, prepašte to, že mám také komplikované meno. Ehm, dokonca aj čase aj holandské. My sme tu aj zastupcami Europolu EPPO, takže chcem povedať, že dobre, spolupracujeme. Kolega z Europol hovorilo o organizovanom zločine. Ja budem hovoriť o korupcii. No a spoluprácia EPPO začína hneď, pretože nám ide o rovnaké veci. Takže ďakujem za rozpočet e, na rok 2020. Skutočne toto je rozhodujúce rozhodnutie, veľmi dôležité. Takže ja som sa poprvýkrát stretol s korupciou, keď som bol študent a chcel som sa pozrieť s kamarátom do Spojených štátov a vypršal nám, vypršal nám platnosť pasu a kamarát povedal, nevadí, ja um, poletím domov a vrátim sa s novým pasom. A urobil to tak, že išiel do kancelárie, do pasu vložil vždy 10 eur, no a večer a o 100 eur neskôr mal svoj nový pas. Ja som mu povedala, to je korupcia. On povedal, no ale aj keď chceš mať pas rýchlejšie, tak tiež si priplatíš. A ja hovorím, dobre, ale nie príslušnému úradníkovi. Takže skôr taký malý prípad korupcie, ale už sa to pretavilo do určitého spôsobu života. Žiadna krajina v Európe nie je nedotknutá korupciou, dokonca ani bohaté e, krajiny, ale ani menej e, rozvinuté krajiny Korupcia má mnohé podoby, podkopáva právny štát, hospodársky e, rozvoj a rast a taktiež je symptómom zlého riadenia správania. Generálny tajomník Europol správne povedal, že našim spoločným cieľom musí byť e, urobiť z korupcie vysokorizikovú a maloprofitabilnú aktivitu. Eurojust chce postupovať v tomto smere. My spolupracujeme s prokurátormi, so sudcami, keď riešime prípady korupcie, máme niektoré konkrétne prípady. No a boj proti korupcii musí byť cezhraničný, aby bol účinný. Vzhľadom na povahu korupcie, keďže tieto trestné činy často súvisia napríklad s praním špinavých peňazí. Medzinárodná spolupráca, justičná spolupráca sa riadí predchádzajúcimi požiadavkami národnou legislatívou, ale ani podplácateľi, ani podplácaní nepoznajú žiadne e, obmedzenia. Nemáme dostatočné znalosti často justičných systémov iných štátov a E, taktiež otázka dôvery predstavuje prekážku práci justičných a policajných orgánov. Eurojust je v podstate takýmto mostom na prekonanie týchto nedostatkov. Snaží sa nastoliť dôveru a E, dodáva kontext práci policajných zložiek, taktiež pomáha manévrovať v rôznych právnych poriadkoch, e, pomáhame riešiť komplexné prípady korupcie. Od roku 2015 sme, ma, sme riešili 347 prípadov korupcie, taktiež sme mali 52 stretnutí koordinácie, Podporili sme 16 tímov spoločného vyšetrovania a taktiež sme spolupracovali s 25 štátmi mimo EÚ ktoré boli zapojené do takýchto aktivít, alebo ktorých sa týkali takéto prípady. Taktiež budeme spolupracujeme s OLAFom a v budúcnosti budeme aj s EPPO. Máme partnerov aj mimo EÚ. Spolupráca s nimi je taktiež extrémne dôležitá. Práve sme mali významný prípad, kde e, bola, bol svetový pohár e, v Švajčiarsku. E, Švajčiarsko taktiež e, vyslal zástupcu na e, stretnutie na Eurojuste e, v Hágu v septembri. No a nakoniec sa nám podarilo získať dôkazy, vypočuli sme podozrivého a teda zaistili sme dôkazy. Ako budeme postupovať ďalej? Budeme samozrejme podávať E, správu o našej práci do konca budúceho roka. Korupcia, judikatúra v tejto oblasti ukazuje, že je ťažké stíhať túto trestnú činnosť, pretože často je skrytá. Viac skrytá než iné typy trestnej činnosti, pretože obe strany sú samozrejme spokojné, takže je ťažké na to prísť podplatok už väčšinou nie, je, nie sú peniaze v kufriku, ale sú to napríklad falošné zmluvy na služby, ktoré v skutočnosti sa nikdy neposkytli. Často je to spoločnosť, ktorá mala poskytnúť tieto služby, e, sú, je niekde, e, um, niekde má sídlo e, v zahraničí, takže tým je to ťažké. Musíme teda využívať rôzne metódy, napríklad napichnúť telefóny alebo na, zohnať svetkov. Takže Skutočne takáto spolupráca je veľmi dôležitá pri vyšetrovaní a vždy potrebujeme dopredu e, súdny príkaz a povolenie. Už aj v národných prípadoch je to ťažké a v cezhraničných ešte ťažšie. Takže presne súhlasím s komisiou, že nedostatok spoločných definícií, napríklad korupcie, je to tá prekážka, ktorú treba prekonať. Napríklad v niektorých členských štátoch je legálne možné, aby farmaceutické spoločnosti ponúkli lekárom finančnú kompenzáciu, pokiaľ predpíšu ich vlastné liečiva. A v iných členských štátoch napríklad toto je trestný čin a nie je to dovolené. Tým pádom tu máme otázku v podstate dvojitých štandardov a toto stiažuje spoluprácu. Nemáme zatiaľ žiadny spoločný európsky rámec na ochranu spolupracujúcich svetkov, ktorí sú samozrejme zásadní pri vyšetrovaní tejto trestnej činnosti. Čo by sa dalo v budúcnosti robiť lepšie? Rovnako ako kolega z Europolu to už povedal, potrebujeme holistický prístup. Legislatíva sama o sebe nestačí, ale je dôležitá spoločná definícia a taktiež e, podpora spolupracujúcich svetkov, svetkov zlepšenie transparentnosti, e, znižiť toleranciu zo strany verejnosti, aj pre tzv. drobnú korupciu. Hovorilo sa o tom cestovnom pase na úvod, to bol taký príklad aby sa neznižoval význam korupčných kauz, aby si nikto nemyslel, aby si ľudia nemysleli, že ináč, že bez korupcie sa nedá robiť biznis, je treba chrániť taktiež oznamovateľov, je treba zaručiť do, lepšiu spoluprácu e, prokurátora a policajných zložiek. Ďalej máme napríklad e, v kúsok od Viedne antikorupčnú akadémiu, takže školenie. Ďalej E, elektronické dôkazy, tu už legislatívny postup pokračuje, taktiež e, posilnenie právneho štátu. Myslím si, že je treba zlepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi, Europolom, EPPO, Eurojustom a všetkými aktérmi vrátane tretich štátov, pretože každý má svoju vlastnú úlohu v Európskej bezpečno, bezpečnostnou bezpečnostnom reťazci. Tento boj sa nás týka všetkých, bojujeme spolu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz bude hovoriť novo vymenovaná a aj vďaka nám, členom výboru LIBE, poslancov Európskeho parlamentu, že tu teraz je prítomná, aby sa poprvýkrát vyjadrila v mene Európskeho úradu verejného prokurátora nová európska hlavná verejná prokurátorka pani Laura Kveši. Máte slovo na 10 minút. Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. Schválenie nariadenia, e, ktoré vytvorilo úrad Európskeho prokurátora, e, toto je historický milník. EPPO je veľkým krokom v integrácii justičného systému v EÚ. Je to výsledok viac než 20 rokov úsilia, presviečania a rokovaní. Je to pre mňa obrovská čest byť prvou e, európskou verejnou prokurátorkou a viem, že očakávania európskych občanov sú veľmi vysoké. Vzhľadom na moje predchádzajúce skúsenosti si myslím, že sú určité požiadavky, ktoré treba splniť, aby sa proti korupcii účinne bojovalo. Nezávislosť súdnictva, špecializovaná štruktúra pre vyšetrovanie korupcie, legislatíva, ktorá ponúka účinné nástroje, taktiež e, E, získanie alebo skonfiškovanie e, zárobkov z trestnej činnosti, zmena mentality a taktiež zvýšenie dôvery v inštitúcie, ktoré hrajú dôležitú úlohu pri boji alebo prevencii korupcie. Áno, sú tu viacerí akt, aktéry a viaceré nástroje dispozícií na boj proti korupcii na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni. A mne sa páči myšlienka strategického prístupu, pretože naše kroky môžu mať skutočný, trvalý dopad, len pokiaľ budú koherentné a konzistentné. Musíme vedieť, o čo nám vlastne ide musíme zaručiť, že máme dostatočné prostriedky, ako to dosiahnuť a musíme implementovať konzistentne našu stratégiu. Ale zásadnou otázkou je, kto by mal byť zodpovedný za takýto strategický prístup. Až EPPO bude v plnej prevádzke, tak by mal e, účinne vyšetrovať e, podvody, ale nepodarí sa nám znižiť mieru podvodov s európskymi fondami. Len pokiaľ usvedčíme príslušné osoby, potrebujeme taktiež prevenciu a nepriama úloha EPPO bude aj taká, že budeme poskytovať analýzu typicky vyšetrovaných zločinov a ich operatívnych modalít. A táto analýza potom môže viesť k identifikácii e, hlavných rizík a zraniteľných miest pri využívaní európskych prostriedkov. Taktiež takto budeme lepšie identifikovať, ako by tieto postupy mohli byť lepšie rozvinuté, aby sme sa vyhli takejto trestnej činnosti. Úrad EPPO tým pádom môže zlepšiť prevenciu, takže bude informovať o rozhodnutiach iných európskych orgánov, vykonávať vyšetrovanie vo všetkých členských šatov, ktoré sa zapojili do EPPO, o koordinovaným spôsobom a k tomu potrebujeme lepšiu výmenu, rýchlejšiu výmenu informácií. Preto musíme si vyvinúť veľmi úzky vzťah s Europolom, Eurojustom a Olafom. A v súlade s príslušnými požiadavkami nariadenia budeme taktiež si vytvárať pracovnú metodiku, vytvoríme e, modality spolupráce s tretimi krajinami, s medzinárodnými organizáciami a s členskými štátmi, ktoré nie sú zapojené do EPPO. No a ja by som zatiaľ vydala jedno odporúčanie, a to také všeobecné. Musíme postupovať koherentne a konzistentne my všetci praxi to znamená, že by EPPO mal byť zapojený, pokiaľ existuje podozrenie o podvode s európskymi prostriedkami. Vtedy je treba diskutovať o podmienkach e, spolupráce s Európskym dvorom auditorom. EPPO by systematicky mal byť zapojený do definície, do implementácie protipodvodovej stratégie na európskej úrovni a pokiaľ to relevantné, tak aj na národnej úrovni. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, ja vnímam svoju účasť na tomto vypočutí ako prvý krok vo vytváraní plodného vzťahu s Európskym parlamentom. A v duchu eh, inštitucionálnej zodpovednosti som dnes ráno sa taký zúčastnil na stretnutí Európskej rady pre vnútor a spravodlivosť, kde som hovorila s ministrami a povedala som im, že spolu s kolegami v kolegiu budeme sa snaží sprevádzkovať EPPO do konca roku 2020. Od môjho oficiálneho nastupu do úradu pred mesiacom som vyhodnocovala situáciu, už e, prebehli mnohé prípravy a aj dobré prípravy, ale treba urobiť toho viac a rýchlejšie. Na to, aby Európsky úrad prokurátora začal v roku 2020 fungovať, potrebujeme aby e, sa smernica PIF začala implementovať podľa harmonogramu, takisto aby e, sa začali uplatňovať, e, začalo uplatňovať naradenie OBV na, na národnej úrovni a aby sa konštituovalo kolegium, aby začalo príjmať strategické rozhodnutia. Pričom je potrebné, aby boli delegovaní európsky prokuratúry z členských štátov, aby bola jasná podpora každého z participujúcich členských štátov pre týchto európskych delegovaných prokurátorov. Ďalej je potrebné zriadiť funkčný systém rozdeľovania prípadov a e, vykonať nábor a, a vyškolenie všetkých potrebných pracovníkov, pričom e, chceme, aby e, toto zázemie fungovalo na EPP od prvého dňa. Otázkou je, či máme dostatočný počet akýchsi operačných podporných pracovníkov a to na to, aby podporovali týchto delegovaných prokurátorov, pretože v rámci súčasného rozpočtového rámca je na túto otázku odpoveď negatívna. My, ak chceme začať fungovať v roku 2020, potrebujeme troška pozmeniť nejaké východiska a zároveň rozpočet alebo získať viac prostriedkov. V rámci rokovaní o viacročnom finančnom rámci je tu finančné rozhodnutie, eh, je tu, je tu akési politické rozhodnutie. Chceme, aby chceme mať úrad Európskeho prokurátora len na to, aby sme povedali, že ho máme, alebo chceme, aby EPPO bolo Eh, efektívnou inštitúciou. Dámy a páni, ja som prokurátorkou už polovicu svojho života a som si plne vedomá víziev, ktoré eh, táto práca prináša, pretože ak chceme, aby úrad Európskeho prokurátora začal byť reálnou eh, funkčnou zložkou, tak nestačí, ak budeme básniť, musíme pracovať ako tím. Všetci z nás, teda kolegium európskych prokurátorov, európsky vyslaní alebo delegovaní prokurátori, národné orgány, inštitúcie Európskej únie, ale všeobecnejšie aj všetci tí, ktorí chápu um, životnú dôležitosť podpory právneho štátu a jeho pravidel v našich členských štátoch, um, musia uh, postupovať koordinovane. My, uh, ak chceme bojovať proti uh, finančným podvodom, musíme si uvedomiť, že budeme stať proti mocným a bohatým ľuďom. A ja by som chcela, aby Európsky úrad prokurátora bol silnou a nezávislou inštitúciou, inštitúciou, ktorej občania budú môcť veriť. Jeho hlavnou úlohou bude vykonávať vyšetrovanie v trestných veciach a posilňovať spoluprácu medzi členskými štátmi a tiež konfiškovať príjmy z kriminality. A toto pri všetkom rešpektovaní základných práv osôb, ktoré vystupujú v týchto trestných konaniach a takisto pri rešpektovaní procesného práva všetkých zúčastnených členských štátov. Spolu s Európskym súdnym dvorom bude Európsky úrad prokuratúra e, reprezentovať pilier spravodlivosti a bude zastávať európske hodnoty, chrániť európskych občanov a ich finančné záujmy. Ja som vďačná za konzistentnú e, podporu tohto parlamentu pre úrad EPPO a týmto vám chcem poďakovať aj za vašu pozornosť. Ja ďakujem za vaše vyjadrenie, vážená pani Köveši, a my môžeme len vyjadriť prianie a nádej, že EPPO začne fungovať e, a naplní tie očakávania a svoj potenciál. My si to v tejto snemovni želáme a mm, osobitne si to želáme v tomto výboru Libia. Teraz e, dáme slovo zástupkyni, zástupcovi Transcrime e, a to profesorovi kriminalistiky Ernestovi Savanovi. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem výboru Libe za to, že ma pozval. Mm, Člo, človek ako ja teda vedec, eh, výskumník v oblasti kriminalistiky eh, vám, myslím, môže poskytnúť prehľad o dynamike fenoménov, ktoré skúmame. A organizovaná kriminalita eh, je vecou, ktoré budeme asi venovať maximum pozornosti. Keď hovoríme o organizovanom zločine, tak nás hneď musí napadnúť korupcia. A ja chcem vysvetliť v tejto chvíli hlavné tipy, ak môžeme prejsť na nasledujúci list prezentácia, aké, aké sú hlavné typy organizovaného zločinu v Európe v súčasnosti, a nielen v Európe. Máme tu tri také e, hlavné e, skupiny organizovanej kriminality, ktorá vychádza z klasickej policajnej e, klasifikácie, teda v prvom rade ide o uplatňovanie násilia a zasahovanie do bežného fungovania podnikov. Druhou teda to, je, to sú tradičné organizované skupiny. Druhý, organizova, druhý typ organizovaný zvlášť lokálny. E, to sa týka tak priestoru v Európe ako mimo Európy. Tieto trendy sa objavujú v Amerike, v Mexiku, Austrálii. E, Jednoducho je to typ kriminality, ktorá exploduje, jej rozsah sa zmenšuje a je teritoriálna. Tretia e, oblasť je vynárajúca sa. To sú, to sú povedzme, je to, je to zmes etnických a lokálnych skupín, ktoré súvisia napríklad s migráciou a jej facilitáciou. Toto sú údaje, ktoré vyplývajú z projektu Proton, e, ktorý bol financovaný v rámci Horizontu 2020. To sú talianskí mafiáni v talianských e, väzeniach od e, roku 1982 až po dnešok. Ak sa pozriete na tú krivku, tak ich podiel klesa. To je populácia vo, v talianských väzeniach, ktorú sme analyzovali. Nie je to vzorka, to sú všetci, eh, všetci eh, talianskí väznia. Je evidentné, že tento pokles eh, je účinkom legislatívy, veľmi silnej legislatívy proti mafii, ktorá znížila počet ľudí, ktorí boli odsúdení za mafiánske činy, ale ten efekt je pozitívny, lenže otázka je, čo v budúcnosti. Ak tradične organizovaný zločin je na ústupe, tak je otázkou, či táto legislatíva ešte stále funguje. Teda ona mala svoje pozitívum v istých časoch, ale dnes e, alebo teraz v budúcich rokoch tento model kriminality jednoducho nebude e, prevažujúci. Sú tu dva e, podnikateľské modely, tak povediac, organizovaného zločin. Organizovaný zločin e, tradične bol dlhodobým e, podnikateľským modelom, kde sa investovali peniaze získané trestnou činnosťou a potom je tu tá, akože, tá krátkodobejšia činnosť, tá gangsterská činnosť. A toto, ukážem ďalšie, ďalší graf, toto je e, graf, ktorý ukazuje dáta za Neapol a vyplýva z môjho osobného výskumu. Toto sú čísla, ktoré vysvetľujú situáciu v Taliansku celkovo v súčasnosti. Tá veľká krivka, hore to je počet trestných činov, ktoré boli spáchané v Neapole, ktoré e, majú prepojenie na kamoru, respektíve tam otáznik. A tie ostatné e, čiary, tie krivky, to sú ostatné hlavné mafiánske skupiny v Taliansku. A keď e, o chvíľku uvidíme, tak na úrovni gangov e, sa objavuje o mnoho viac násilia než na úrovni mafií, ale e, znova, otázkou je, či je to v skutočnosti na úrovni gangov, pretože je toto model, ktorý sa bude v Taliansku uplatňovať v budúcnosti a je to model organizovanej kriminality, ktorý je na úrovni gangov v Európe? A moja odpoveď je áno. Proces e, fragmentácie bude viesť k tomu, že sa premieša štruktúra organizovaného zločinu v európskych krajinách, vrátane, vrátane balkánskych krajín. Ale um, chcem spomenúť jednu vec. Um, tá tretia línia v grafe, pozrieme sa na ďalší, ďalší list prezentácie. Toto sú skupiny, ktoré talianská polícia v súčasnosti sleduje. Teda čínske, nigerínske, rum, e, albánske, nigerínske, rum, rumúnske, ruské, juhoamerické a severoafrické skupiny. To sú vynárajúce skupiny. V Palerme nigerijské a alžírske gengy dodávajú drogy a e, zastávajú tie tradičné úlohy organizovaného zločinu. A toto je hm, zase obrázok e, vstupov a výstupov, teda nedochádza tu k nejakému hm, prepadu alebo poklesu. Um, možno klesá ziskovosť jednotlivých skupín, ale celkový objem zostáva rovnaký. A potom mám niekoľko otázok, ktoré sú veľmi dôležité. Prvá otázka je, či politiky na boj proti um, praniu špinových peňazí um, sú schopné bojovať proti tomuto javu infiltrácie organizovaného zločinu do krajiny, teda e, to je, oni sa zamerajú, teda. táto legislatíva politika zamerajú na tradičný zločin, Druhá otázka je, či konfiškácia alebo politiky konfiškovania a zaisťovania majetku je adekvátna novým formám organizovaného zločinu. A ja to vysvetlím. Um, ako funguje tento podnikateľský model eh, organizovaných zločin z hľadiska infiltrácie? Môžete položiť otázku mnohým výskumníkom, Um, oni bojujú proti um, kombinovanému zločinu, teda pranie špinových peniazí, korupcia a podvody sa spájajú do jedného modu operandy. Ak uh, začnete rozkrývať jednu z týchto zložiek, tak zistíte, že sú tam všetky tri zastúpené a to je vec, ktorá sa reálne deje čoraz viac v Európe. Čiže teraz je otázka, ktorým smerom sa vydať. A ja e, chcem v prvom rade povedať, že máme k dispozícii politiky na kontrolu alebo na, na potlačenie zločinu a po druhé uh, e, prevencia alebo znižovanie príležitosti pre organizovaný zločin. A e, tu sa domnievam, že, že, že krajiny by mali riešiť obe tieto priority. Dobre, keď sa pozriem na eh, politiky potlačenia zločinu v Európe, ktorá funguje, ktoré fungujú dnes. Eh, dohovor UNTOG je momentálne zastrašujúcim dokumentom, ale je veľmi dôležité redukovať legislatívne asymetrie medzi krajinami a dávať eh, právomoci polícii a justícii a najmä medzinárodnej spolupráci oboch týchto zložiek. Um, pretože toto, sú, toto, toto by boli dve hlavné posolstva z mojej strany. Prevencia. My hovoríme o politikách eh, na boj proti legalizácii príjmov trestnej činnosti do veľkej miery, ale ak chceme um, zabrániť eh, infiltrácii zločinu do legitímneho podnikateľského prostredia v, v Európe, tak e, budeme musieť e, politiky e, na boj proti praniu špinových peňazí orientovať iným smerom, teda sledovať, kam tie peniaze idú v tom podnikaní. A ja musím spoludovaním konštatovať, že toto je smer, ktorý bol zaznávaný, pretože my, politiky na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, dlhodobo zameriavame na príjmy z drogovej trestnej činnosti. Ale nesledujeme, e, kam do legitímneho podnikania tieto prostriedky plynú. Takže toto je jedna z priorít, ktorú, um, ktorá je veľmi naliehavá, pretože my naozaj potrebujeme presmerovať e, pozornosť na ten aspekt integrácie zločinu do spoločnosti. A ja teraz chcem e, upozorniť ešte na jeden aspekt, ktorý je veľmi dôležitý z hľadiska politik na boj proti praniu špinových peňazí. My sme, my na svete Realizujeme množstvo rôznych e, politík, e, ale chceme, e, alebo mali by sme dať väčší priestor vyšetrujúcim zložkám a odstraniť určité asymetrie, pretože ak um, existujú rozdiely medzi členskými krajinami, tak to môže prinášať výhodu zločineckým skupinám a my musíme posilniť e, kapacity vyšetrovateľov a e, prepojiť ich. E, oni musia mať, títo vyšetrovateľ musia mať prístup k veľkým databázam, ale veľmi naliehavé je riešiť tie asymetrie, ktoré existujú napríklad medzi rôznymi útvarmi na vyšetrovanie finančnej trestnej činnosti, My My sa musíme zamerať na e, vyšetrenie alebo roz, rozkrytie ARO a tu je veľmi dôležité skúmať e, teda tieto úrady pre vyhľadávanie majetku musia dostať e, možnosť zistiť majetok v Eh, inej krajine a zaistiť ho, lebo toto, ak sa nám nepodarí, tak eh, Európska únia sa stane semenišťom organizovaného zločinu. Eh, zločinci totiž už teraz presúvajú zisky svojej trestnej činnosti. Napríklad nejaký mafián v Kalabrii nebude investovať vo svojom regióne v Kalabrii. tie peniaze presunie inde, do inej krajiny. On takto minimalizuje, minimalizuje svoje riziko a pre nás tým vzniká riziko, že tie že tie špinavé peniaze sa stratia. Takže ak chceme zaistiť tieto príjmy z trestnej činnosti v inej krajine, musíme venovať pozornosť posilneniu tejto schopnosti. A Ja vám môžem uviesť tabulku, ktorú mi poskytla Európska komisia ehm, na nedávnom stretnutí výboru o policajných potrebách. Toto červené v tejto tabulke, to sú všetky krajiny, ktoré nereagujú na, alebo nereagovali na dotazník toho, koľko um, majetku zaistili v inej krajine. Toto sú veľmi relevantné dáta a ukazujú, že je tu uh, veľká priorita, že to je veľká priorita. Um, toto je fakt, e, ktorý súvisí s e, množstvom asymetrií, ktoré ešte stále existujú a ktoré musíme odstraňovať, ak e, chceme bojovať proti organizovanému zločinu aj v budúcnosti, keď začne meniť svoju tvár. Ďakujem veľmi pekne, profesor. Naozaj nie je divu, že profesorovi to trvalo dlhá. Ďakujeme dlhšie. Ďakujeme za túto prezentáciu. Je to naozaj fascinujúca téma. Ale um, Vypočuli sme si tu mnoho kvalifikovaných vyjadrení a e, som si istý, že e, teraz e, máme viacerí otázky a teraz by som preto chcel dať priestor na to, aby ste vyjadrili svoj záujem, otázky, pripomienky k tomu, čo odznelo. Zdvihnite prosím kartu alebo ruku a dajte mi tým najavo, že sa chcete zaradiť do zoznamu rečníkov, aby som si mohol zapísať vaše meno a aby sme to urobili poriadne. Takže pán Kiniči bol prvý. Máte slovo. Grazie. Pani Kiniči. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať všetkým našim hosťom za prezentácie. Mám mnoho otázok, ale nemám veľa času, takže sa vrátim k jednej veci, ktorá je e, pre mňa dôležitá. Pracovala som na nej za predchádzajúceho volebného obdobia parlamentu. My všetci sme si vedomi toho, že je v súčasnosti potreba vytvorenia jednotnej stratégie na európskej úrovni na boj proti zločinu a korupcii. A táto potreba tu, myslím, len potvrdila štúdia, ktorá eh, bola publikovaná v roku 2016 na pod Európskeho parlamentu. V tejto štúdii sa hodnotilo, alebo teda sa zhodnotilo, že eh, náklady, ktoré sú spôsobované neexistenciou takéto európskej stratégie, dosahujú ročne 71 miliard eur ročne. Čiže eh, táto sú straty skôr. Takže som veľmi rada, že tu dnes prehovoril pán Nidy a ja, ho chcem po, ja mu chcem položiť jednu veľmi jasnú otázku. Vo svetle prípomienok, ktoré ste formulovali vy aj ostatní o tom, že, kompli- že organizovaný zločin je čoraz komplikovanejší a že potrebujeme um, zasiahnuť proti jeho schopnosti prepierať príjmy z trestnej činnosti. Chcem sa spýtať, či komisia neplánuje vypracovať e, smernicu v tejto oblasti, po ktorej sme, myslím, volali aj za predchádzajúce volebné obdobie parlamentu, teda aby sme napríklad zaviedli spoločnú definíciu e, organizovanej skupiny, zločineckej skupiny, napríklad na základe nejakého spoločného financovania v tejto skupine. Teda, že by sme zašli nad rámec tej predchádzajúcej definície, ktorá, ako aj sama komisia priznala, neprináša tie kýžené výsledky v podobe harmonizácie vnútroštátnej legislatívy. A potom ďalšia vec, ktorá mi leží na srdci z hľadiska organizovaného zločinu. My sme počuli, že všade, kde je organizovaný zločin, nachádzame korupciu a pranie e, špinavých peňazí a organizovaný zločin využíva príležitosti, ktoré mu ponúka globalizácia a kryptomeny, takže sa chcem spýtať e, zástupcov Europolu a Eurojustu, ktoré nástroje podľa váš, vášho názoru by mohli byť e, alebo sú potrebné na to, aby sme vyriešili, podchytili tento nový jav, aby sme zabránili tomu, že ľudia budú obchádzať e, národné a európske predpisy na boj proti legalizácii príjmov stresnej činnosti a posledná vec, ktorú chcem robiť, je poďakovať našej novej európskej prokuratorke pani Köveši. Ja jej by, jej by som sa chcela spýtať, či sa domnieva, že, Európs, že, o, že úrad európskeho prokurátora by um, mal mať rozšírené právomoci na boj proti terorizmu a organizovanému zločinu, pretože terorizmus a organizovaný zločin a finančné zločiny e, proti záujmom Európskej únie sú všetky prepojené. Ďakujeme, pani Štatler. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem všetkým za veľmi zaujímavé prezentácie. Korupcia znižuje dôveru ľudí v inštitúcie, ako aj v právny štát. A preto, pretože ja mám za sebou e, históriu trestnej súdkyne a môžem povedať, že e, zločinci využívajú moderné technológie, menia metódy svojej činnosti, konajú v nadnárodnom meradle a e, my ale na napriek tomu my ešte stále uvažujeme v národných e, dimenziách a preto je potrebné, aby sme mali ambiciózny plán na vypracovanie spoločnej európskej stratégie. Chcela by som sa poďakovať tomu, že, tomu, že sme e, že tu máme zástupcov všetkých dotknutých inštitúcií, vrátane Europolu, Eurojustu, ako aj novovytvoreného úradu Európskeho prokurátora, e, ako aj predstaviteľov, ktorí hovoria o vývoji v oblasti technológií vo vzťahu k organizovanému zločinu. Je preto potrebné, aby sme postupovali integrovaným spôsobom. Chcela by som zablahoželať pani Koveši k funkcii prvej európskej verejnej prokurátorky. Myslím si, že vás čaká veľa práce, ale na druhej strane je rad inštitúcií, ktoré vám môžu poskytnúť pomoc. Popri vypracovaní stratégií by sme mali posilniť aj úlohu Europolu aj Eurojustu. Eurojust by mal byť platformou pre všetky členské štáty, a korupcia by sa už nemala vnímať ako národný problém, pretože vieme, že to je nadnárodný problém a je potrebné posilniť naše právomoci preto treba prijať najambicioznejšiu stratégiu, aby sme mohli bojovať proti tomuto javu, e, aby e, tá, e, ten boj proti korupcii bol účinnejší a aby aj postupy v rámci medzinárodných inštitúcií boli schopné posilniť dôveru ľudí v naše inštitúcie. Ďakujem, ďakujem, pán predseda. Aj, ďakujem aj rečníkom. Mám niekoľko otázok. Dúfam, že máme na to dosť času. Začnem pani Kovesi ako jedinou ženou v tomto paneli. Chcela by som vás v mene zelených privítať vo vašej funkcii e, aj ako prvú ženu vo funkcii Európskeho verejného prokurátora e, e, pri vyšetrovaní a trestnom stíhaní e, e, trestných činov proti európskym eh, týkajúcim sa európskych finančných prostriedkov. Ako vy vnímate vašu úlohu eh, v boji proti, proti tomuto javu, ktorý má vplyv na európsky rozpočet, eh, ale je to mimo mandátu vášho úradu, ale je to s ním silne prepojené. Verím, že týchto nadchádzajúcich 5 5 rokov prinesie rozšírenie mandátu EPPO a prinesie aj zvýšenie vyčlenených prostriedkov, pretože bude potrebné riešiť aj e, ekologické trestné činy, ktoré úzko súvisia s e, organizovaným zločinom. Moja tretia otázka sa týka, e, je, nasmerovaná na predstaviteľa Eurojustu, pokiaľ ide o uznávanie rozsudkov, ako aj E, spoluprácu justičných orgánov. E, súhlasíte s tým, že postupy na ochranu právneho štátu v jednotlivých štátoch, ako aj judikatúra e, súdneho dvora stiažuje tieto stíhanie týchto prípadov a Mám aj otázku na Europol, pokiaľ ide o kryptomeny. Mohli by ste nám povedať niečo o celkovej relevantnosti kryptomien v porovnaní s tradičnejšími formami prania špinavých peňazí? Či narastá používanie kryptomien organizovaným zločinom, alebo či e, klesá toto používanie, pretože e, a napokon by som sa chcela zmieniť o niečom, o čom ste hovorili v podstate všetci a to je e, spolupráca policajných a justičných orgánov a uznávanie e, rozsudkov. E, nevyžaduje si to aj normalizáciu procesných pravidiel a ustanovení. Potrebujeme, teda, či nepotrebujeme náhodou európsky trestný poriadok. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj panelistom. Takže prezentácie, ktoré som si vypočul, mi potvrdili, potvrdili takú všeobecnú vec. A síce myslím si, že tu existuje stále väčšia medzera medzi našou retorikou a tým, čo robíme. Medzi tým, čo robíme a tým, čo uh, hovoríme. Takže retoriku poznáme, Závažnosť e, organizovanej trestnej činnosti e, potrebujeme väčšiu spoluprácu, ako sa pozerať nové realite e, online trestnej činnosti a tak ďalej. Takže máme stále rozdrobenejší európsky priestor a cezhraničná spolupráca sa spochybňuje a princíp dôvery a vzájomného uznávania je taktiež podrobení takéto mm, takomuto rozdrobeniu. Máme veľmi ambiciózny plán v oblasti e, digitálnej regulácie, ale pochybujem, že v tejto chvíli by tu bola politická vôľa toto účinne riešiť. Takže nie sme schopní uzatvoriť túto medzeru medzi retorikou a tým, e, čo sme schopní urobiť medzi diagnózou a liečbou, ktorú chceme uplatniť táto medzera je celkom zrejmá. Takže toto v podstate spochybňuje našu úlohu ako zákonodárcov. Takže chcem zopakovať, že tá výzva, ktorá, ktorej čelíme ako politici, ako zákonodárci, je to, že musíme pretaviť naše reči do činov. Musíme zlepšiť uh, rámec spolupráce Európskej inštitúcií. Ďakujem. Honorevole Roberti. Ďakujem, pán Roberti. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj za zorganizovanie tohto veľmi dôležitého vypočutia. Myslím si, že to, čo sme si už doteraz mali možnosť vypočuť, potvrdzuje, že potrebujeme spoločnú stratégiu boja proti korupcii a organizovanému zločinu to predbežne na európskej úrovne nemáme, ale ako som povedal, je to na najvyš potrebné. E, my si želáme prijatie takéto spoločnej stratégie pretože boj proti tomuto typu organizovanému zločinu nikdy nebolo a ani teraz nie je ešte prioritou európskych inštitúcií, pretože keby tomu tak bolo, nehovorili by zástupcovia Europolu, ako aj pani Kvesi, o svojich obavách súvisiacich s nedostatočnými ľudskými a finančnými zdrojmi na to, aby mohli vykonávať svoju prácu. Veľmi ma teší, že tu máme predstaviteľa Eurojustu, ktorý sa nám poďakoval za rozpočet na rok 2020, takže Eurojust je spokojný s vyčleneným rozpočtom. Určite by dokázal využiť aj viac, ale e, tento to, tieto e, pridelené prostriedky na túto oblasť svedčia o tom, že skutočne nie je ešte, nemá takú prioritu, ako by si zasluhovala. Okrem toho chcem povedať niečo, čo nehovorím rád, ale e, skutočnosť, že komisia a naše inštitúcie nerobili nič celé dlhé roky pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu. E, Táto komisia príslušnú legislatívu e, od roku 2011 neaktualizovala a od e, roku 2016 nedošlo k novým e, aktom, pretože v roku 2016 parlament prijal uznesenie o pripojení sa k skupine Greco ako členovi, ale zatiaľ len v pozorovateľskom postavení, takže žiadna smernica, žiadne nariadenie nebolo v tomto smere prijaté. Takže korupcia je niečo, čo treba riešiť, pretože na teraz to nebolo dostatočnou prioritou. Napriek tomu je výrazom organizovaného zločinu. A pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, profesor Savona uh, hovoril o tom, že organizovaný zločin prepiera svoje výnosy na tých miestach, kde nehrozí až tak silne trestné stíhanie. A toto je veľký problém pretože komisia v tejto veci, na rozdiel od korupcie, v podstate už hovorila v roku 2018 o desiatich prípadoch, kde sa zistili závažné porušenia smernice o praní špinavých peňazí, kde došlo k prepieraniu veľkého obnosu. A e, pán Savona povedal, aké e, aké e, vážne dôsledky môžu mať takéto nelegálne peniaze pre legálnu ekonomiku a pre ohrozenie demokracie. Toto sú teda závažné problémy. Súvisím aj s tým, čo povedala pani Kiniči že nemáme žiadnu aktuálnu definíciu organizovaného zločinu. Máme definíciu z roku 2008, ale odtedy už organizovaný zločin e, funguje aj na internete a v tom čase sme si túto skutočnosť ešte neuvedomovali a je potrebné, aby sme zabezpečili aj možnosť e, cezhraničných odposluchov e, telekomunikačnej prevádzky. Máme veľmi, veľmi veľa vecí, ktoré by boli bolo potrebné urobiť a som veľmi rád, že sa zorganizoval tento hearing. Dúfam však, že to nebude len formálna záležitosť, ale že budeme schopní pokročiť aj ďalej e, smerom k prijatiu európskej legislatívy. Pán Franz. E, ďakujem, pán predseda. Vážená pani Kvezi, Európska únia sa zaviazala, že bude investovať do boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Ako viete, najväčšia menšinová komunita v EÚ je komunita e, My people live under the extreme limit of poverty. Sú to Rómovia, osoby rómskeho pôvodu aj keby tejto, do týchto komunít e, bolo, boli nasmerované, napriek tomu, že do tejto komunity boli nasmerované milióny eur, korupcia zabranila tomu, aby sa tie peniaze dostali k ľuďom, ktorých potrebujú. E, vy, vy pochádzate z Rumunska a e, ja hovorím teraz o európskych prostriedkov určených na boj proti vylúčeniu aké zdroje chcete zabezpečiť na získanie potrebných údajov a na to správne využitie európskych peňazí. Budete venovať viac pozornosti prípadom zneužívania e, európskych e, finančných prostriedkov? To je všetko. Ďakujem. Pán Kelaru. Ďakujem, pán predseda. Ak my nepríjmeme pravidlá, tak my ako ľudia v tomto parlamente, tak tie pravidlá si budú robiť eh, samotní zločinci. Ale je potrebné tieto, tieto veci riešiť, pretože tie peniaze, o ktoré sú ľudia obraní, obraty by mali smerovať do zdravotníctva, školstva a ďalších oblastí. Je potrebné veľmi jasne stanoviť pravidlá hry. Po druhé, jednoduché. E, e, treba prijať trestný poriadok na európskej úrovni. Po tretie, spolupráca je potrebná medzi Europolom a Eurojustom. Ja poznám pani Koveši už dlho a ja viem, že sa jej podarilo zabraniť používaniu syntetických drog. Ďakujem jej za toto úsilie a určite ju budem vo výbore Libe podporovať. Ale mám otázku. Vieme, že sa európske e, prostriedky zneužívajú a kradnú, ale kedy začneme konkrétne bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi alebo e, spotrebe drog. To sú všetko nadnárodné veci, ktoré treba ako také riešiť. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať všetkým rečníkom, ktorí dnes vystúpili. Veľmi ma teší, že sa koná toto vypočutie. A chcela by som vyjadriť súhlas s mnohým z toho, čo povedali moji kolegovia. Žiaľ, od roku 2016 sa toho veľa v boji proti organizovanému zločinu a korupcii veľa neudialo. Bolo by potrebné, aby sa prijali viaceré následné opatrenia v nadväznosti na uznesenie z roku 2016 a príslušnú správu, ako sa už viackrát na to poukázalo a poukázal na to aj náš spravodajca v predchádzajúcom volebnom období. Ehm, ehm, pôvodne som si myslel, že dôvod, pre ktorý sa nič nerobí, bol, že ľudia si neuvedomovali, nakoľko závažný je tento organizovaný zločin a činnosť mafie. Ľudia si v zásade neuvedomovali mieru, do akej e, sa táto vec e, rozšírila vo všetkých štátoch EÚ ale myslím si, že postupom času to už neplatí a preto si kladiem otázku, či to nedostatočné povedomie nie je výsledkom konkrétnych e, rozhodnutí, ktoré prijali jednotlivé členské štáty, e, pretože organizovaný zločin alebo mafiánsky zločin nebol z nejakých dôvodov definovaný ako trestný, ako trestný čin. Máme skúsenosti o e, prípadoch, alebo teda vedomosti o prípadoch, ktoré sa udiali, o štúdiách, ktoré napríklad urobila Európsky parlament, pokiaľ ide o náklady spojené s tým, že neexistuje legislatíva na európskej úrovni na boj proti organizovanému zločinu. Takže ľudia si celkom neuvedomujú, že prečo je to problém a toto je aj snáď dôvod, pre ktorý komisia komisia v podstate neprijala alebo nenavrhla legislatívu pre túto oblasť a to je možno aj dôvod, pre ktorý jednotlivé členské štáty tomu nepripisujú potrebný e, e, význam alebo váhajú s prijatím príslušnej legislatívy, e, pretože už od posledného uznesenia parlamentu k tejto téme uplynulo dosť času. Kladiem si otázku, ako by mohol Európsky parlament zohrávať e, rozhodujúcu úlohu v boji proti organizovanému zločinu na európskej úrovni. Pani Rego. Muchas gracias. Ja by som chcela poďakovať e, rečníkom, vážnym rečníkom a rečníčkam, ktoré prehovorili a e, môžem vyjadriť súhlas so všetkým, čo povedali. A mňa zaujíma osobitne otázka politické korupcie, pretože ja pochádzam z krajiny Španielska, kde máme problém s týmto fenoménom, s politickou korupciou. A dá sa povedať, že je to až e, štruktúrny problém, pretože vláda e, ľudovej strany e, jednoducho takmer stále sa potýkala s týmito škandálmi, ktoré vyplývali z takéto politické korupcia je, to, toto nie je vzdialené otázke využívania prostriedkov z, získaných z európskych fondov na takéto, na takéto účely. Čiže e, preto musíme prehlbiť kontrolu a problém je teraz v tom, aby sme našli taký harmonizovaný rámec, ktorý umožní vytvorenie účinných nástrojov na boj proti tomu problému a na riešenie týchto otázok. A ja by som vás chcela poprosiť o odpoveď, pokiaľ je to možné na to, ako komisia chce realizovať alebo akým spôsobom chce získavať naspäť tieto podvodne ehm, získané prostriedky. Ehm, teda ehm, napríklad pokuty tie skôr zaťažujú obyvateľov našej krajiny, pokiaľ zaťažíte pokutou krajinu a pritom vinníci utekajú nepostihnutí. Yes. And Mrs. Strugaro, I think you're the last one. Before turning back to the uh, speaker. Teraz má možnosť pre, položiť otázku. E, posledný, posledná e, záujemkynia o, e, o diskusiu. Ďakujem pani Kveši za to, že ste boli našim hostom v Európskom parlamente vo, svoje, vo vašej novej funkcii. Veľmi sa teším a chcela by som vás uistiť o našej plnej spolupráci. A potom mám aj niekoľko veľmi praktických otázok na pani Koveši, ale aj na ďalších rečníkov, ktorých tu máme. Pokiaľ ide o pranie e, špinavých peňazí a boj proti nemu, ak máme hovoriť úprimne, tak prevencia e, a uplatňovanie 4. E, a 5. smernice o boji proti špinavých peňazí nebola veľmi, tá implementácia týchto smerníc nebola úspešná. Jednotlivé štáty uplatňovali a transponovali túto smernicu rozdielným spôsobom. Máme 8 alebo 9 e, členských štátov, ktoré v plnom rozsahu transponovali túto smernicu, ktorá musí byť implementovaná do roku 2020. E, prečo teda sa e, používajú rôzne spôsoby implementácie smernice? Ďalšia otázka, či existujú špecifické európske peniaze týkajúce chce sa účasti Európskeho verejného prokurátora, pretože nie je možné, aby sme e, nadalej vyčlenovali tieto prostriedky bez toho, aby sme mali prehľad o tom, e, koľko peňazí je na EPPO určených a ďalej. Potom, keď sa začne plná prevádzka EPPO a dosiahneme prvé výsledky, nemali by sme uvažovať o rozšírenie mandátu úradu aj na boj proti všetkým dimenziám problém organizovaného zločinu. Ďakujem. A teraz pani... Teraz pani Incir. Ďakujem, pán predseda. Taktiež chcem položiť otázku, ktorá už tu síce zaznela, no ale z iného uhla sa chcem opýtať. Všetci sa zhodneme na tom, že je našou veľkou výzvou riešiť otázky terorizmu a organizovaného zločinu, ale Zároveň aspoň niektoré bezpečnostné orgány členských štátov hovoria, že pokiaľ by terorizmus spadal pod EPPO, tak by to mohlo viesť k tomu, že to v podstate bude prekážkou v boji proti terorizmu. Takže ako sa dívate na toto ja sama som zo Švedska. Viem, že u nás tajná služba si robí starosti, že by to mohlo byť kontraproduktívne. Takže chcem sa opýtať, či to vidíte rovnako. Pokiaľ áno, alebo pokiaľ nie, tak zdôvodnite, prosím. Dobre, ešte máme pol hodiny predtým, než skončí prvý panel a začne druhý. Druhý bude taktiež veľmi napínavý a zaujímavý. Určite ste si uvedomili z prezentácie, ktoré tu zazneli, že toto je fascinujúca otázka pre členov výboru LIBE. Mnohí z nás tu, ako by som to len povedal, sme veľmi, mám veľký záujem o boj proti korupcii. Mnohí z nás osobne a politicky sme zaangažovaní v rámci boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti a to po celý náš život. A preto si ceníme aj vášho úsilia a vaše zaangažovanosti v tejto oblasti. Očakávame, že Európsky parlament bude naďalej čeliť ďalším výzvam, aby sme túto otázku riadne zvládli. Plít. Aby sme finalizovali agendu, ktorú sme vytvorili prostredníctvom legislatívnych aktov, v ktorých sme hrali my ako parlament rozhodujúcu úlohu ako legislatívny orgán, napríklad e, aktíva získané z trestnej činnosti, 5. smernica o praní špinavých peňazí a taktiež ehm, trestnoprávna oblasť. Okrem toho, že sme sa veľmi zapájali do vytvárania orgánu EPPO. A prvá verejná prokurátorka bola jednou z panelistov. Takže teraz sa prosím vyjadrite k otázkam, ktoré tu zazneli, pretože iste nebudete mať šancu na ne odpovedať dopodrobná. Takže trochu si učešte myšlienky, mali sme tu otázky od členov výboru LIBE. Navrhujem rovnaké poradie, ako sme postupovali v prvom kole. Takže slovo ako prvý dostáva zastupca Európskej komisie, pán Onidi. Ďakujem, pán predseda. Áno, asi veľmi komplexná odpoveď na tieto dobré pripomienky by bola tak, že by sme spustili kvalitné iniciatívy v tejto oblasti. Takže aby som to zhrnul, myslím si, že celková stratégia má veľkú podporu, je to jasné. Celková stratégia má slúžiť na to, aby sme si posvietili na organizovaný zločin. Terorizmus iste zaberá taktiež mnoho priestoru A nemali by sme znižovať na mieru úsilia v rámci boja proti terorizmu. Mali by sme postupovať rovnako dobre ako v minulosti, aby sme rýchlo reagovali, aby sme modernizovali rámec, ale aj nástroje, ktoré používame v rámci boja proti organizovanému zločinu. Ja Nemôžem slúbiť už dnes, či príde nová smernica alebo nie, ale určite príde ďalší prvok nového legislatívneho rámca. Budeme k tomu pristupovať podobným spôsobom ako v rámci boja proti terorizmu a chceme zjednodušiť uplatňovanie pre sudcov a pre komunitu presadzovania práva, čo sa týka kriminálnych skupín a taktiež ich podpory aby sa to kriminalizovalo ešte účinnejšie. A dôležitý príspevok príde taktiež v tom zmysle, že zväčšíme naše kapacity na e, zhábanie, konfiškáciu aktív e, pochádzajúcich z trestnej činnosti. Keď bude prebiehať vyšetrovanie a taktiež súdne konania, už môžeme urobiť tieto kroky a nemusíme čakať až na koniec a medzi tým tie aktíva sa stratia. Takže toto budú dôležité kroky. Tretia vec, o ktorej ste mnohí hovorili, taktiež musíme uznať, že mnohé zmeny, digitalizácia, nové technológie a tak ďalej, že toto nás núti, aby sme zložkám presadzovania práva a taktiež súdnym systémom dávali nové spôsoby prístupu. A tu by som vás chcel vyzvať, aby ste pracovali naďalej na otázkach elektronických dôkazov, kde sa má poskytnúť e, lepší prístup k údajom, ku kvalitnejším údajom tým stranám, ktoré to potrebujú. Vrátane toho, že sa pozrieme na spôsoby, akým sa páchatelia schovávajú za nové technológie, napríklad otázka šifrovania. Taktiež tu musíme reagovať. Agentúry sú taktiež veľmi dôležité. Podporujem myšlienku zovzájomnenia nášho úsilia. Agentúry sú najlepším spôsobom, ako zovzájomniť nástroje a ďalšie aspekty, kde už národné orgány to nezvládajú v súčasnosti. Je treba sa na to pozerať spoločne a spoločne lepšie reagovať. Čo sa týka EPPO, tak tu sme ukázali, akým spôsobom môže riešiť e, otázky terorizmu, ako pani Köveši už dobre vysvetlila toto taktiež súvisí s korupciou. Takže tento úrad je ďalším silným aktérom v rámci boja proti organizovanému zločinu. No a čo sa týka korupcie, nepodceňujme, čo sa urobilo a čo sa robí v Európskej únii. Vážne implementujme to, na čo ste tlačili aj vy, oznamovatelia, implementácia nového rámca pre boj proti praniu špinavých peňazí. V nadchádzajúcich týždňoch vám predložíme správu, komunike ohľadom slabých a silných miestach rámca pre boj proti špinavých, špinavým, praniu špinavých peňazí. Ako už som povedal, budeme brať vážne aj vašu výzvu, aby sme si urobili lepší obrázok o tom, čo sa robí na národnej úrovni proti korupcii prostredníctvom nového vylepšeného nástroja komplexnej stratégie pre podporu právneho štátu. Takže taktiež nová antikorupčná stratégia bude dôležitým prvkom. Ďakujem teraz za vaše nápady a za vašu podporu. Ďakujem. Teraz pán Übner čo najstručnejšie, prosím. Ja sa pozriem na otázky, ktoré položili poslanci ohľadom e, kybernetickej kriminality a kryptomien. Toto je typický príklad. Rád by som sa odvolal na to, čo povedal pán Onidy. Vidíte v oblasti kybernetickej kriminality, že trestné činy, ktoré sa stanú na internete, tak tam je skutočne urgentné sa na to nepozerať len z národného pohľadu. Medzinárodný aj európsky prístup je dôležitý a tým pádom spolupráca medzi Europolom a Eurojustom a taktiež je treba využívať techniky a databázy, ktoré e, vyvíja EULISA. Na no principiálne všetky oblasti organizovaného zločinu, o ktorých som hovoril v mojej prezentácii, všetky nájdete aj na internete. Rozdiel je ten, že niekedy je ťažké zistiť, e, kde v podstate je pôvod toho trestného činu. Takže zbieranie dôkazov je komplikovanejšie než v reálnom živote. Pán Onidy hovoril o tom, že je treba mať právny akt o elektronických dôkazoch, zlepšiť spoluprácu a sledovať a reagovať na dôkazy, ktoré prichádzajú od internetových providerov, napríklad vzhľadom na internetové adresy. A ďalej, Europol si uvedomuje, čo je veľkou výzvou aj pre policajné zložky na národnej úrovni, dokonca aj vo veľkých členských štátoch. Všetci majú problém s tým, že je treba dešifrovať zašifrované IT nástroje, no a šifrovanie ako také je v podstate problémom, pretože z technického pohľadu potrebujete nové nástroje, potrebujete aj na to dobrý hardware príslušný. Takže toto je jeden z dôvodov, prečo Europol v Taliansku e, vytvára nový e, dešifrujúci nástroj spoločne s DRC, aby sme e, využili aj technické možnosti, ktoré sú tam v dispozícii a mnohé členské štáty sa s týmto na Europol obracajú taktiež si to vyžaduje iný profil vyšetrovateľov. Je samozrejme, že vyšetrovateľov kybernetický, vyšetrovateľa kybernetických zločinov musia byť experti na oblasť IT, musia mať príslušné schopnosti, kvalifikáciu. No a toto je jeden z dôvodov, prečo Europol už pred nejakou dobou vytvoril e, Európske centrum pre kybernetickú kriminalitu. Toto je platforma, kde títo experti môžu spolupracovať. Bola to otázka, čo robí Europol e, v otázke kryptomien. Nuž e, momentálne ešte hodnotíme situáciu, no a len pred pár týždňami sme mali veľkú konferenciu o kryptomenách na Europole s 350 expertami z celej Európy a tí hodnotili situáciu. Lebo jedna vec je jasná. Keď sa pozriete na internet alebo dokonca aj na darknet, kde e, kryptomeny hrajú dôležitú úlohu, ktorú je treba riešiť aj za vyšetrovacími účelmi. Ďalšia vec, ktorú chcem povedať, je to, že nie vždy sa vyšetrujú otázky kryptomeny, ale napríklad pre pár mesiacmi sme mali spoločné vyšetrovanie so Spojeným kráľovstvom, s Holandskom a s Eurojustom a Europolom o krádeži kryptomien. Toto je jeden z nových nástrojov. Ľudia na internete používajú bitcoiny. Napríklad sme vyšetrovali skupinu, kde sme mali 4000 obetí, vzhľadom na to, že páchatelia e, prišli na URL a boli potom schopní poškodiť kryptomenu a ukradli e, tieto aktíva, takže a niečo takéto sa môže stať na internete. Ešte na záver, jednou z veľkých víziev pri vyšetrovaní kybernetickej kriminality je nasledujúca vec. My sme mali e, v Nemecku nedávno konferenciu, kde sme sa zaoberali otázkou pravicových extrémistov, nenávistných prejavov a propagandy na internete. No a bolo tam povedané, že jedným z problémov pri zaručovaní toho, že internet nebude absolútne bez dohľadu, je to, že policia zatiaľ neinvestuje do internetu dostatočné zdroje, ako investuje napríklad do boja proti organizovanému zločinu alebo proti každodennej trestnej činnosti na uliciach, v bežnom živote. Takže bolo povedané, že policia musí investovať aj do tejto oblasti a Europol toto taktiež bude podporovať. Ďakujem. Teraz pán eh, Majer Kabri. Prosím, pomôžte nám, hovorte stručne. Ďakujem. Len na okraj chcem povedať, že som veľmi prekvapený tým, že niektorí poslanci si myslia, že organizovaný zločin a boj proti organizovanému zločinu neberieme vážne. Judikatúra aspoň na úrovni Eurojustu hovorí niečo iné. V posledných rokoch sme mali asi 2000 prípadov organizovaného zločinu, takže skutočne veľmi závažné otázky boli šetrené, takže nemôžem si to tvrdením súhlasiť. Chcem sa vyjadriť tomu, čo podala pani Prikmo ohľadom e, justičnej spolupráce a problémov vyplývajúcich z rozhodnutí súdneho dvora. Otázka toho, či vzájomná dôvera vedie k vzájomnému uznávaniu, tak samozrejme k tomu náležia aj európske nástroje, európsky vyšetrovací príkaz, európsky zatýkací príkaz, ale nikdy táto dôvera nebola slepá. Vždy tam bola odvolávka v týchto nástrojoch na základné práva. Myslím si, toto je veľmi dôležité, pretože súdny dvor vždy používa chartu, aby sa zaručilo rešpektovanie základných práv. A tým pádom spolupráca je trochu komplikovanejšia tom zmysle, že nie je úplne automatická. Takže je, existuje spôsob, ako justičné orgány môžu komunikovať, môžu riešiť prípady, napríklad e, ohľadom podmienok vo vezenia a tak ďalej. Takže tým pádom je naša práca na Eurojuste trochu komplikovanejšia, ale dá sa to vyriešiť, pretože súdny dvor nepovedal, alebo súdny dvor povedal, že je treba to vždy uplatňovať na konkrétny prípad. Nie je to nejaká všeobecná otázka rešpektovania základných práv. Musí to mať vždy dopad na konkrétny prípad. No a z praxe Vidíme, že sa zaoberáme často týmito otázkami, napríklad európsky zatýkací príkaz eh, je odmietnutý, alebo je tam žiadosť o vydanie osoby do krajiny, kde podmienky vo vezení možno nie sú v poriadku, alebo tam môže byť nejaký iný dôvod. Takže áno, má to určitý účinok, ale myslím si, že je to zvládnutelné. Čo sa týka vašej otázky, o právach obvinených v e, trestnoprávnom konaní, či musíte harmonizovať e, e, procedurálne podmienky v trestných veciach. Ja si myslím, že v EÚ je treba, aby sme postupovali vždy v, medziach právneho štátu, takže tieto práva aj treba rešpektovať pokiaľ chcete vytvoriť e, spoločný procedurálny kódex, myslím si, že to by skutočne stalo obrovskú námahu. Ja som sa zúčastnil na rokovaniach o Európskom obchodnom zákonníku a tam to dopadlo veľmi zlé. Celé roky sa to pripravovalo, dlho sa diskutovalo a nakoniec nám zostali len dve smernice. A pre mňa je teraz otázka, či je to otázka nejaká, či, je teda, otázka, či je to ekonomický záujem, alebo e, či je tu iná potreba mechanizmu koordinácie, ktorý moja organizácia poskytuje, pretože uh, Procesné pravidlá často rešpektujú, respektíve sú ovplyvnené um, určitými historickými, kultúrnymi uh, zvyklosťami v danom členskom štáte alebo skúsenosťami prenesenými z minulosti. Takže harmonizáciou, úplnou harmonizáciou um, alebo teda táto úplná harmonizácia podľa mňa by bola veľmi komplikovaná snaha a v krátkodobom horizonte by nepriniesla nejaké úžasné výsledky. Čiže najdôležitejšie je tu asi tá spolupráca a tu považujeme za prínosnejšiu a úspešnejšiu na, na, na teraz. Ďakujem veľmi pekne, pani Köveši. Prosím vás, aby ste zareagovali na vyjadrenia, otázky, priania všetkého dobrého, veľa úspechov, ale aj výhrad, e, obav, ktoré spomenuli um, poslankyňa a poslanci, ktoré reprezentujú určité emócie v tejto inštitúcii. Pani Koveši, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Otázky adresované mne sa týkali rozšírenia pôsobnosti EPPO. Ak bude potrebné, aby EPPO vyšetroval aj e, otázky organizovanej kriminality alebo e, prania špinových peňazí alebo terorizmu, tak tu je ťažké v tejto chvíli poskytnúť nejakú mm, objektívnu odpoveď, pretože EPPO ešte nezačal fungovať. Ja si myslím, že príliš skoro, aby sme nejakým objektívnym, jasným spôsobom na toto odpovedali, ale eh, ak eh, môžem byť konkrétnejšia, predpokladáme, že rozbehneme našu činnosť eh, začiatkom budúceho roka, pričom budeme mať 29 pracovníkov, a viac ako polovica týchto pozícií sú pozície administratívnej podpory, informa- informačných technológií a ľudských zdrojov. Takže očakávame, že budeme mať na začiatku k dispozícii len asi štyroch operačných prac- po, e, teda pracovníkov operačnej podpory na register, teda na prevádzku registra a analýzu všetkých prípadov, ktoré začneme dostávať. Ja už som rozbehla e, predbežnú analýzu nápadu prípadov, lebo som zaslala listy ministrom spravodlivosti a snažím sa odhadnúť, aký počet prípadov, aké typy prípadov začneme dostávať od prvého e, momentu fungovania EPP budúci rok. A môžem povedať, že v tejto chvíli toto predbežné zhodnotenie ukazuje, že pravdepodobne dostaneme viac ako tisíc prípadov. Čiže budeme musieť fungovať na báze štyr, tá budem, budem mať štyroch ľudí, ktorí budú musieť spracovať tisíc prípadov, čiže v tejto chvíli sa mi ťažko nejako hovorí o rozširovaní našej právomoci, ale otázka rozšírenia právomoci prokuratúry sa týka nielen zdrojov. E, hovoríme tu o orgáne, ktorý by mal e, vyšetrovať e, určité, určité trestné činy, ale my fungujeme na základe množstva rôznych trestných zákonníkov, minimálne 22 rôznych procesných zákonníkov, čiže my budeme musieť aj v rámci EPPO prihliadať na rôzne judikáty súdu, teda súdu Európskej únie a súdneho dvora teda, a samozrejme prihľadať na procesné e, odlišnosti krajín. Takže vo viacerých prípadoch, ak sa zistí napríklad prepojenie medzi finančnými podvodmi a terorizmom, tak e, takéto situácie sa samozrejme môžu vyskytnúť. Pokiaľ sa rozhodneme vyšetrovať, dajme tomu prípadný terorizmus, tak na to potrebujeme osobitného prokurátora. Ale tiež budeme musieť napríklad e, získať podporu polície, pretože prokurátorovi by sa ťažko e, vyšetroval napríklad terorizmus bez odbornej podpory kriminalistov, teda policajtov. A v tomto zmysle um, táto otázka asi zostane otvorená, až kým oficiálne nerozbehneme činnosť a ja budem môcť poskytnúť objektívnu a jasnú odpoveď až na základe nejakých objektívnych a jasných argumentov. Druhá otázka, adresovaná mne, sa týkala korelácie medzi podvodmi ktoré sa týkajú európskych fondov a iných typov zločinu. Áno, v zmysle nariadenia o e v eh, článku 22 ostatných sa hovorí veľmi jasne, tam je ustanovenie o tom, že môžeme vyšetrovať aj takéto trestné činy, respektíve pravidla, eh, naša právomoc sa týka vyšetrovania eh, prania špinavých peňazí, organizovaného zločinu, ehm, korupcia. My vytvoríme objektívne kritéria, na základe tohto, tohto legislatívneho rámca, ktorý nám udeluje nariadeniu EPPO. Ale otázka, akým spôsobom budeme monitorovať e, využitie európskych prostriedkov, to sa mi teraz veľmi ťažko predpoveda, pretože našou úlohou je vyšetrovať e, kriminalitu. Našim cieľom nie je monitorovať spôsob využitia európskych prostriedkov a e, úlohou EPPO nie je Eh, vykonávať prevenciu, ale my sme skôr na tej strane vyšetrovania a následne zaisťovania príjmov, konfiškácie príjmov stretnej činnosti. Ale pokiaľ eh, po tom, čo budem mať výsledky tej mojej analýzy a nejakú, ana, nejak, nejakú štatistiku, pokiaľ budem schopná eh, vytvoriť nejakú základnú typológiu trestnej činnosti, tak pochopiteľne môžeme navrhnúť aj nejaké preventívne opatrenia. No a tiež tu bola spomenutá otázka, pali otázky týkajúce sa toho, ako členské štáty implementujú smernicu na boj proti legalizácii príjmov stresnej činnosti a čo v tom môžeme urobiť my. Na nešťastie EPPO nemá nástroje na to, aby ehm, príjmel členské štáty ehm, transponovať, respektíve rešpektovať ustanovenia tejto smernice. V tejto chvíli môžeme ehm, rokovať s členskými štátmi o tom, ako členské štáty budú túto smernicu PIF implementovať, pretože to je smernica, ktorá bude kľúčová aj z hľadiska nášho, eh, našich právomocí. No a potom je tu ďalšia vec, ako prepojiť eh, európske fondy s eh, činnosťou EPP, ale je to skôr na nejakom politickom rozhodnutí. Ja som zatiaľ ešte stále len prokurátorka, nie politička, takže na túto otázku už neviem odpovedať. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán profesor Savona. Jedna konečná pripomienka možno z mojej strany. Ehm, čas eh, vo svete korupcia trestného a trestnej činnosti beží veľmi rýchla. Eh, naš, a našim cieľom je túto dynamiku sled, minimálne sledovať. A tento výbor má možnosť napríklad o nejaký čas si vyžiadať analýzu, čo sa zmenilo. Ak by som dnes mal porovnať situáciu so situáciou pred 4 rokmi, tak mnoho výskumných projektov e, financovaných z programu Horizon 2020 a ISF, teda z peniazí Európskej komisie. V kontexte tohto výskumu je treba vysvetliť jednu vec a treba pochopiť e, to, že na základe týchto výsledkov je možné stanovať politiky na boj proti kriminalite, trestné, e, organizované trestné činnosti. A ja e, môžem povedať, že um, pred 4 rokmi um, bola situácia iná. Teraz máme smernicu mm, na boj proti praniu špinavých peňazí, to je relevantný prístup, ktorý bol stanovený a um, zároveň e, sledujeme zmeny v tomto javu. takže, e, jave, takže želáme veľa úspechov vášmu výboru, pán predseda. Áno, ďakujem veľmi pekne ja, hovorí predseda, bola to veľmi zaujímavá výmena názorov. Určite e, sme ju ešte neukončili, pretože ešte máme druhé kolo pred sebou. Takže ak mi dovolíte, tak využijeme na maximum čas, ktorý máme k dispozícii a prejdeme rovno k druhému panelu bez e, meškania. Tu by som chcel teraz predstaviť našich hostí, našich rečníkov, ktorí E, nás obohatia svojimi myšlienkami na túto tému. A teraz sa budeme zameriavať na potrebu, to je názov druhého pána, na mm, potrebu zlepšovania cezhraničnej spolupráce v boji proti organizovanému zločinu a korupcii. A e, s týmto cieľom môžeme e, privítať v tejto sále pána Ivana Geševa, ktorý je generálnym prokurátorom Bulharskej republiky a teda bol som informovaný, že ste tiež novomenovaní, že? Teda je, je to pravda, že ste boli len nedávno menovaní do tej funkcie? Áno, tak ďakujem, že ste tu. Ďalej si vypočujeme slova pána Federica Gaffiero de Rao, ktorý je národným prokurátorom v Taliansku, ktorého portfólio špecifické boj proti mafii a terorizmu. A potom ďalšou rečničkou, tentokrát bude Ulrike Paul, ktorá je viceprezidentkou Nemeckej federálnej e, komory advokátov. A e, ďalším rečníkom bude Andrej Čurčanu, ktorý je aktivistom a zástupcom občianskej spoločnosti. Takže e, otvoríme tento panel, dám priestor našim hosťom a takto asi najlepšie môžeme využiť eh, ten náš čas. Chcel by som vás, rečníci, drahí, poprosiť, aby ste sa obmedzili na 10 minút, aby ste nepresahovali tento čas, pretože by sme boli radi, aby nám zostal čas aj na druhé kolo našej diskusie. Ako prvý dostane slovo pán Gešev, novovymenovaný generálny prokurátor Bulharskej republiky. Vážený pán predseda výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné záležitosti Európskeho parlamentu. Vážené poslanky a poslanci tejto ctenej snemovne, vážená pani najvyššia prokurátorka Európskej únie. V prvom rade by som vám chcel poďakovať za túto príležitosť eh, zúčastniť sa na tomto vypočutí, ktoré organizuje výbor LIBE Európskeho parlamentu. Ja musím povedať, že túto, eh, toto pozvanie vnímam ako uznanie snách, ktoré Bulharsko dosiahlo pri implementácii šiestich benchmarkov v zmysle mechanizmu overovania a verifikácie eh, justičnej reformy a boja proti organizovanému zločinu a korupcii. A tiež vníma toto pozvanie ako uznanie plnej implementácie 17 kľúčových odporúčaní, ktoré komisia formulovala v januári 2017 Vytvorenie spoločnej stratégie na boj proti korupcii a organizovanej kriminalite je veľmi dôležité. Tiež je to téma veľmi aktuálna vzhľadom k eh, rýchlemu napredovaniu globalizácie, vývoju v oblasti um, migrácia mm, a medzinárodných obchodných vzťahov a aj vzhľadom k výzvam, ktorým čelí Európsky úrad prokurátora. A pokiaľ ide o vplyvy existujúcich javov, ako napríklad slobody pohybu na organizovanú kriminalitu. Toto sú um, parametre, ktoré uľahčujú a podporujú napríklad obchodovanie s ľuďmi, pašo, pašovanie zbraní, eh, pranie špinavých peňazí, pašo, pašovanie drog. Toto je práve veľká výzva pre políciu, ale aj všetky ostatné eh, útvary zapojené do presadzovania zákonnosti. A, um, preto musíme odstraňovať praktické prekážky spolupráce medzi členskými štátmi a posilňovať uh, boj proti cezhraničnej kriminalite a chceme dosiahnuť následovné e, posilnenú výmenu informácií, vzájomné, vzájomnú podporu um, konaní v, vo fáze vyšetrovania a vykonávanie uh, dôkazov v oblasti um, kriminalistiky musí existovať uh, právna báza a spoločné rozhodnutia, ktoré zabezpečia konzistentné fungovanie systému trestnej spravodlivosti tak, aby páchatelia nezneužívali eh, princípy slobodného eh, pohybu a tiež treba garantovať eh, spoločnú mieru ochrany pre obete trestného činu. Ja len pripomínam, že Bulharská republika je jednou zo siedmých krajín, ktoré iniciovali schválenie smernice o Európskom vyšetrovacom príkaze v trestných otázkach a nový prístup, ktorý zakotvuje táto smernica, vychádza z princípu vzájomného uznávania. Zatiaľ čo tradičný systém medzinárodnej právnej pomoci je rešpektovaným mechanizmom a pokrýva rôzne typy e, dôkazov, sú v ňom stanovené lehoty a existuje obmedzený, e, obmedzená možnosť odkladania, vykonávania dôkazov. Úrad generálneho prokurátora veľmi aktívne podporoval eh, legislatívny balík, ktorý eh, zahrňal um, nariadenie, eh, ktorým sa vytvára EPPO a tiež nariadenie, ktorým sa vytvára agentúra Eurojust. Spoločné vyšetrovacie týmy, ktoré koordinuje Eurojust, sú efektívnym nástrojom na spoluprácu. Vo svojej správe za rok 2017 Eurojust cituje dve medzinárodné operácie, Palm a Lidam, kde sa zúčastnili Holandsko, Belgicko a Bulharsko ako príklad e, dobrej praxe a tam išlo o vyšetrovanie pašovania ľudí a um, prania špinavých peňazí, pričom uh, prispel k tejto spolupráci Europol aj Eurojust a uh, bolo možné realizovať viac ako 10 spoločných medzinárodných operácií na ktorých sa zúčastnil náš úrad špecializovaného prokurátora a tiež kompetentné orgány Švajčiarska, Norska, Francúzska, Spojeného kráľovstva a Severného Írska. A v rámci týchto operácií, medzi týmito operáciami vyniká najmä operácia Brown, čo bola prvá, prvá operácia, ktorá prebehla v Európskej únii a pri ktorej sa vyšetrovali neregulované presuny peňazí eh, pomocou tzv. metódy Havala. Boli dosiahnuté vynikajúce výsledky aj v rámci operácie Halifax v roku 2017, ktorá bola zameraná na rozloženie a na, na rozloženie medzinárodnej siete e, pašerákov ľudí a tam sa dosiahol úspech vďaka práci spoločného vyšetrovacieho týmu z Bulharska, Belgická, Spojeného kráľovstva, Francúzska a Holandska. A v rámci konzultačného fóra najvyšších prokurátorov Európskej únie Došlo k výmene osvedčených postupov a skúseností, mm, boli prerokované rôzne legislatívne e, špecifika a dopad už prijatých legislatívnych aktov. E, úrad generálneho prokurátora Bulharska tiež využil, využil túto príležitosť na zvýšenie účinnosti svojej koordinácie s príslušnými orgánmi v Európskej únii a mimo nej. Najúčinnejšie nástroje súdnej spolupráce, ktoré podporujú konania, teda vyšetrovacie konania um, a následné stíhanie je najmä zber dôkazov a kontakt s um, vyšetrovacími a justičnými orgánmi v Európskej únii aj mimo nej. Takže uh, z tohto pohľadu medzinárodná spolupráca je pri boji s kriminalitou uh, stále efektívnejším nástrojom. Preto Úrad generálneho prokurátora Bulharska je e, signatárom bilaterálnych dohod s krajinami z, mimo Európskej únie, ako je Turecko, Čierna hora, Srbsko a Severné Macedónsko. Náš úrad generálneho prokurátora bude naďalej tento prístup rozvíjať aj v budúcnosti a v zmysle smernice Európskeho parlamentu a rady o využití finančných a iných informácií na prevenciu, odhalovanie, vyšetrovanie a stíhanie trestných e, činov bude viac e, možností na cezhraničnú výmenu informácií e, z centrálnych registrov bankových inštitúcií a toto umožní aj časné zmrazenie prostriedkov na účtoch zločincov a následnú konfiškáciu No ja by som teraz chcel poďakovať za túto príležitosť mm, predniesť stanovisko generálneho e, prokurátora Bulharska na tejto pôde a ešte raz chcem zdôrazniť význam cezhraničných nástrojov spolupráce v boji proti organizovanej kriminalite, prijatím určitej spoločnej stratégie. Ja dúfam, že nadchádzajúca diskusia medzi e, ľuďmi z praxe o e, harmonizácii pravidel, zosúladení pravidel priniesie svoje ovocie. Ďakujem vám veľmi pekne, hovorí predseda. Teraz dáme slovo pani pánovi Cafiero de Rao, ktorý je, predstav, ktorý je um, osobitným prokurátorom pre boj proti mafii a terorizmu v Taliansku. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja na vás hladím cez všetky tieto kamery a ospravedlňujem sa. Áno, ospravedlňujem sa, hovorí predseda. Nevidíme sa, je to pravda, ale možno keď nám kameramani nechajú <laughs> nejakú... Dobre, už, už sa to vyriešilo, takže máme, máme očný kontakt a vy máte slovo, vážený pane. Dobre, takže vám chcem poďakovať, vážený pán predseda, hovorí pán Kafiero Rao, chcem poďakovať e, tomuto výboru za to, že toto vypočutie naplánoval a zorganizoval. Ja chcem na začiatku zdôrazniť e, skutočnosť, že organizovaná kriminalita ten typ organizovanej kriminality, s ktorým sa potýka talianské súdnictvo, teda to sú organizácie typu mafie, ako je Ndrangheta, ako Sanostra Camora, toto sú organizácie, ktoré e, začali, ktoré sa zrodili na juhu Talianska a potom presunuli svoju pôsobnosť na sever a teraz rozšírili svoje chápadla aj do mnohých ďalších častí Európy. Talianská mafia nie je obmedzená hranicami a je prítomná vo všetkých európskych krajinách, ale aj inde na svete. Je to, sú to organizácie, ktoré sa zaoberajú pašovaním drog, to je ich hlavná, to je ich hlavná e, zisková aktivita a trestná činnosť takýmto spôsobom zvyšujú svoje bohatstvo. Ale obchodujú s drogami prostredníctvom sieti cez prístavy v Rotterdame, Amsterdame, takisto v Antwerpy, takisto v Španielsku. Sú prítomné aj na pobreží vo Francúzsku, v Albánsku, všade, napríklad v Kanade majú minimálne 5 takýchto svojich úradovní, svojich pobočiek. Tieto majú aj v Spojených štátoch. A prítomné sú aj v Strednej a Južnej Amerike. E, sú to vysoko štruktúrované, veľmi bohaté organizácie, ktoré zarábajú celé miliardy eur prostredníctvom nelegálnych aktivít a to, bolo to vypočítané na minimálne 30 miliard ročne. Viete si predstaviť, že aké účinky to môže mať na trhu ale nie sú to organizácie, ktoré by vykonávali iba e, zločinecké aktivity, ale vykonávajú aj hospodárske činnosti tým, že si zakladajú akciové spoločnosti a potom požičiavajú peniaze a takýmto spôsobom sa zapájajú do legálnej ekonomiky. V iných prípadoch si zasa zriadujú rôzne firmy, ktoré sú pomerne e, známe a e, tí, ale, ale tieto e, získavajú nelegálne peniaze, ale zapájajú sa aj do politiky, pretože ich členmi sú často kvalifikované osoby, sú to odborníci, inžinieri, zkrátka eh, experti. A my teda čelíme veľmi silnému typu eh, zločineckých organizácií, ktoré pracujú na štýl rangety. Je dôležité, aby sme eh, zdôraznili skúsenosti, ktoré má eh, Taliansko s týmto typom organizácií, ktoré môžu investovať obrovské finančné prostriedky. A v Európe napríklad nakupujú bary, reštaurácie a vykonávajú rôzne e, e, legálne aktivity, ale svoje nelegálne aktivity potom skrývajú za tieto legálne firmy. Ale často, keď je to potrebné, využívajú aj násilie, a, e, ale takisto sa snažia presved, pre, využívať rôzne presvedčovacie prostriedky. My v Kalabrii napríklad vieme presne, o čom hovoríme, ale e, oni skrátka používajú používajú tie prostriedky, ktoré považujú za potrebné a platí to predovšetkým pre Drangetu, ktorá je v súčasnosti najsilnejšou takouto organizáciou s najväčším množstvom peňazí. A myslím si, že z tohto dôvodu sa bude musieť tento výbor rozhodnúť, či je potrebné, aby sa e, znovu, aby, e, skrátka, aby, aby sa e, naďalej uplatňovali také metódy, ako sú omerta alebo rôzne ďalšie mafiánske metódy. A naše súdy majú veľké skúsenosti s týmto typom organizácií a stretávajú sa s tzv tichými mafiami, ktoré eh, umlčia ľudí. Tieto ak, keby, sa, keby sa tieto činnosti kvalifikovali ako trestné činy, tak by bolo dobré, keby sa um, začalo proti tomu robiť niečo účinnejšie, pretože často sa tieto organizácie neuchyľujú k násiliu, ale skôr skôr k zastrašovaniu a bolo by potrebné kvalifikovať ako trestné činy aj spolčovanie sa s cieľom páchať trestnú činnosť alebo um, napríklad ľudia, ktorí bojujú proti ehm, mafiánskym zločinom, ako pani Činiči, Eh, a mnohí ďalší veľmi dobrí sudcovia, mnohí z nich žiaľ už nie sú medzi nimi, ale títo sa snažili, eh, aby bol tento typ eh, trestnej činnosti definovaný ako mafiánsky. Existujú aj prepojenia medzi politikou a mafiou, pretože mafia používa zastrašovanie na presvedčanie ľudí, a potom ľudí presvedčajú aj tým, že ovplyvňujú spôsob, akým títo ľudia hlasujú pri voľbách v Nemecku, v Holandsku, v Belgicku aj v mnohých ďalších krajinách sa vykonali mnohé kroky na boji proti mapii, pretože v mnohých z týchto krajín si mapia vytvorila svoje firmy, e, v ktorých falšujú faktúry, nelegálne zamestnávajú ľudí a podobne. Čiže my vieme, ako fungujú. Vieme o nich veľmi veľa. E, veľa z nich sme pozatýkali ale neobmedzili sme schopnosť mafie prepájať sa na inštitúcie a ovplyvňovať hlasovanie ľudí. My vieme, že sa to deje, vieme, že existujú, že vyvíjajú takýto vplyv, ale robia to veľmi takým zákerným, nenápadným spôsobom a plíživým spôsobom. My ich ani nevidíme, nevieme, kto sú to a môžeme to zistiť iba prostredníctvom veľmi dôkladného vyšetrovania. Máme vyšetrovacie týmy, ktoré pracujú takmer vo všetkých európskych krajinách. Ja som e, teraz už hovoril e, dosť dlho a preto by som mal prejsť k ďalšiemu aspektu svojej prezentácie, na ktorý by som chcel poukázať a tento súvisí s novými technológiami. Globalizácia z nových systémov platenia, bitcoiny, ale aj ďalšie virtuálne meny. Myslím si, že v tomto smere musí Európa konať. Lebo e, naozaj máme piatú európsku smernicu o kryptomenách, ktoré sa, ktorá sa zabera napríklad blockchainami, ale e, neumožňuje nám monitorovať, kontrolovať a overovať si presný pôvod týchto finančných tokov. Myslím si, že to je veľmi dôležitá vec, ktorá chýba. Čiže my vieme zistiť tie sumy, vieme zistiť e, e tieto blockchainové transakcie, transakcie, ale nevidíme ten dôvod. To potrebujeme zistiť. Bankové systémy, finančné systémy, rôzne e, ďalšie systémy poukazujú na takéto um, podozrivé transakcie, ale tieto online meny nemôžu, e, nevieme ešte dosť dobre overovať, kontrolovať um, rôzne národné um, snahy zahrňajú napríklad policajné a ďalšie zložky um, s cieľom monitorovať takéto podozrivé transakcie, pretože tieto nám ukazujú, kde dochádza ku korupcii a praniu špinavých peňazí. A samozrejme existujú kontroly, ktoré musia uplatňovať banky a finančné inštitúcie ale práve prostredníctvom takýchto e, podozrivých transakcií, o ktorých sa dozbie finančná policia, je možné začať e, vyšetrovanie. My máme e, tisícky takýchto informácií, varovaní o podozrivých transakciách a máme databázy, ktoré obsahujú obrovské množstvo informácií a na základe ich porovnávania je možné dospieť výsledkom. 572 pozitívnych prípadov aktivít spojených s činnosťou mafie alebo s terorizmom boli zistené. Tie dokumenty boli postúpené príslušným orgánom a výsledkom bolo takmer 11 tisíc súdnych prípadov, na ktorých sa podrobnejšie skúmali prípady korupcie alebo prania špinavých peňazí. Ehm, všetky jednotky z finančných spravodajských informácií boli zriadené rovnakým spôsobom a pokiaľ sú e, tieto jednotky len E, spravované bankami. To znamená, že bankové systémy sa kontrolujú sami seba. Ale keď existujú takéto jednotky spravodajských informácií, ktoré zahrňajú, teda finančné informácie, ktoré zahrňajú aj policiu a justíciu, tak vtedy takýmto multidisciplinárnym postupom je možné lepšie zisťovať, čo sa deje Ehm, tam, kde je, vyššia, je, potrebná aj vyššia harmonizácia a ehm, tieto FIU, tieto e, finančné spravodajské jednotky si potom e, vymieňajú informácie a prostredníctvom výmeny informácií je možné ehm, zisťovať e, takýto finančný zločin. Chcel by som poukázať aj na ďalší jav a to je prístup k digitálnym údajom. To je ďalší aspekt, ktorý je podľa mňa takisto kľúčový. V súčasnosti máme technológiu 5G, umelú inteligenciu a je dôležité a zásadné, aby Európa mala lepšiu predstavu o týchto nových e, technológiách, e, pretože tieto otvárajú úžasné možnosti pre organizovaný zločin e, vznikajú nové generácie platieb, ktoré je potrebné dôsledne sledovať. Ja by som chcel požiadať komisiu, aby konala vo všetkých týchto oblastiach, pretože je potrebné zabezpečiť prístup k digitálnym údajom pre všetky európske justičné orgány, ktoré konajú napríklad o prípadoch finančného zločinu, organizovaného zločinu alebo prania špinavých peňazí. Existuje návrh nariadenia, na tento účel a je potrebné ho dotiahnuť, pretože všetci by mali mať prístup k týmto údajom. Ak teda sa umožní jednému justičnému orgánu mať prístup k týmto údajom, ale iný justičný orgán tento prístup nemá, nie je to dobre, pretože je potrebné vytvoriť tento jednotný priestor priestor spravodlivosti. A e, takisto by som chcel zdôrazniť nutnosť spolupráce s albanskými justičnými orgánmi, ktoré urobili obrovský pokrok smerom k medzinárodnej spolupráci. Veľmi úzko spolupracujú s krajinami v Afrike, predovšetkým s Nigériou. Taliansko v súčasnosti začalo veľmi úzko spolupracovať s nigerijským sudcom, s ktorým sa vymieňajú informácie v reálnom čase. To znamená, že my môžeme okamžite získať informácie o najzávažnejších zločinoch takomto prípade je potrebné, aby e, justícia a ďalšie orgány v krajinách, predovšetkým tých, e, z ktorých pochádzajú títo zločinci, úzko spolupracovali. Ehm, áno, ľutujem, že som trocha prekročil svoj pridelený čas. Predseda hovorí, že skutočne presiahli ste ho o 5 minút, ale veľmi sme ocenili tento váš e, príspevok, ktorý sa týkal skúseností, ktoré ste získali vy ako prokurátor v oblasti boja proti organizovanému zločinu Kozanostre, drangete a podobne. E, skutočne bojujete proti všetkým typom mafiánskych organizácií. Treba však povedať, že Kamora a ďalšie organizácie nie sú len talianské, pretože tieto mafiánske praktiky exportovali aj do zvyšku Európskej únie a je potrebné, aby to riešili všetky krajiny a nielen Taliansko. Nastal čas, aby sme prešli k ďalšiemu rečníkovi, respektíve rečničke. Bude to eh, pani Ulrike Paul. Ďakujem, ďakujem za to, že som dostala možnosť eh, hovoriť o tejto dôležitej otázke z pohľadu advokátky a ja sa pokúsim eh, to predniesť rovnako vašne ako predrečník. Počuli sme to všetkých predrečníkov, že páchatelia sa nenechajú zastaviť štátnymi hranicami. Organizovaná trestná činnosť je e, prepletená a po celom svete. Napríklad téma prania špinavých peňazí. Pe peniaze cestujú po celom svete a pritom smerujú do e, daňových rajov a tým pádom je e, prenasledovanie potom ťažšie. Je stále viac trestných činov, ktoré sa odohrávajú na internete a ktoré potom sa nachádzajú tieto osoby v krajinách, na ktoré nemáme žiadny dosah. No aby sme na to primerane reagovali, tak potrebujeme silnejšiu spoluprácu v oblasti boja proti e, trestnej činnosti, potrebujeme spoločnú európsku stratégiu, e, posilnenú spoluprácu príslušných aktérov, a to sa zdá byť zásadným, aby sme mohli účinne bojovať proti organizovanej trestnej činnosti, takže sa nesmie stať, že e, budú E, nesprávne nastavené e, zákony, že tam budú nedostatky, ktoré budú ľudia využívať na podvody napríklad z DPH, aby boli rozdiely e, v daňových sadzbách a taktiež v daňových systémoch medzi členskými štátmi. Takže tu si myslím, že je to treba urgentne riešiť, tak aby sme mohli zastaviť takúto trestnú činnosť. No ale pokiaľ orgány trestného stíhania majú, dostanú viac e, kompetencií konať aj v prípade prezhraničných e, prípadov, e, tak je treba samozrejme aj mať možnosť dodržiavať ľudské práva, aby sa mohli dotknuté osoby aj príslušným spôsobom hájiť. Eh, v súčasnosti dochádza, eh, teraz sa rešpektuje princíp vzájomného uznávania a princíp eh, vzájomnej dôvery. No a takáto dôvera môže existovať len pokiaľ sú v rôznych krajinách porovnateľné podmienky, takže de facto v tejto oblasti už sú už teraz veľké problémy a Európsky súdny dvor až v októbri rozhodol, že nemôže byť vykonaný európsky zatýkací príkaz, pokiaľ v cieľovom štáte e, sa, sa hrozí dotknutej osobe, že sa s ňou bude zaobchádzať neludsky alebo ponižujúco a tým pádom um, nemôže um, sa táto osoba, ktorá má byť stíhaná, dostať do cieľového štátu, ale je treba Môže sa v extrémnom prípade stať, že v podstate e, páchateľ nebude e, stíhaný, pretože v niektorom členskom štáte sú e, nedôstojné podmienky. Takže pokiaľ chceme efektívne trestoprávne postupy, tak toto treba urgentne zmeniť. No a sú tu veľmi rozdielne štandardy v rámci postupov v jednotlivých členských štátoch. Napríklad E, tu nie sú v podstate žiadne minimálne štandardy. Sú tu síce všeobecné doložky, ale realita v mnohých členských štátoch vyzerá ináč. Predovšetkým znepokojujúce je to, že nie sú e, dostačujúce e, záväzné pravidlá a nedá sa vyručiť že napríklad obvinená osoba bude e, súdená v dvoch rôznych členských štátoch kvôli tomu istému trestnému činu. Takže to sa ne, rozhodne nedá dopustiť. A ako trestný obhajca v praxi v súvislosti s nástrojmi EÚ vidím, že sú tu problémy v oblasti vzájomného uznávania a toto vyplýva zo zapojenia viac než jedného členského štátu a tým pádom dochádza k znevýhodneniu e, obvinenej osoby, napríklad často je tu obmedzenie možnosti obhajoby e, na základ napríklad jazykové bariéry, napríklad sa zaplatiť do nejakej autonehody v zahraničí a pokiaľ pri tej nehode niekto zomrie, tak môžete byť zatknutí a potom budete vo vyšetrovacej väzbe a môže to trvať celú väčnosť, než e, dostanete v podstate nejaké informácie a než vôbec vo svojom vlastnom jazyku vám bude prístupné obvinenie proti vám, takže taktiež to môže trvať veľmi dlho, než sa dostate k obhajcovi. Taktiež, čo sa týka zavedenia nového úradu EPPO, tak dokonca ani vtedy e, sa nepristúpilo e, k jednotnému procedurálnemu právu v rámci celej EÚ e, a pritom e, v zmysle konkrétneho článku v podstate existuje záväzok, že takýto krok bude urobený a nezaručí sa Nezaručuje sa taktiež, že bude nezávislé prešetrenie prípadu. Sú tu teda rôzne štandardy v rôznych členských štátoch, a mala by prebiehať ďalšia europeizácia. Čo sa týka pravidiel pre cezhraničné vyšetrovania, tak tie sú taktiež nedostačujúce. Nemáme eh, európsky jednotný európsky postup, tým pádom toto e, vedie k forum shoppingu. Nie sú tu žiadne jasné kritérie ohľadom toho, v ktorom členskom štáte môže byť vykonané e, nejaké opatrenie alebo nemá byť vykonané. Takže z pohľadu obhajcu je predovš- musím kritizovať predovšetkým to, že obvinená osoba nemá možnosť e, E, včas byť informovaná ohľadom podania žaloby. Takže v záujme účinného trestného stíhania je treba e, rôzne aspekty zmeniť, pretože v opačnom prípade je tu nebezpečenstvo, že súdy e, v podstate nezavedú potrebné opatrenia. Takže potrebujem ešte ďalšie, lepšie prepojenie jednotlivých európskych orgánov aj vzhľadom na nadnárodný e, charakter niektorých prípadov. O tom sa dostatočne nediskutuje z pohľadu obhajcov. Napríklad je tu otázka e, tzv. rovnosti zbraní, ktorá e, musí byť vyriešená, pretože v obačnom prípade celý systém nebude fungovať v súvislosti s bojom proti korupcii. Okrem toho musí byť zaručená eh, nezávislosť a dôvernosť informácií pre obhajcu. Takže eh, vždy konzultácia s obhajcom je dôverná a obhajca je z právneho pohľadu zaviazaný eh, udržať dôvernosť informácií, ktoré mu poskytol jeho mandant. A tieto princípy treba rešpektovať. Takže chcem povedať, že hlavná vec je, že boj proti cezhraničnej e, trestnej činnosti a korupcii je zásadný pre naše členské štáty pre občanov, ale musia byť zaručené a rešpektované aj práva obžalovaných a v priebehu vzájomného uznávania prídu aj nové európske nástroje, ktoré naďalej ešte nie sú upevnené. Európska únia potrebuje jednotné normy pre ochranu obvineného, ale na základe súčasných veľkých rozdielov medzi členskými štátmi nemôže harmonizácia viesť k tomu, že tu bude závod o tie najminimálnejšie podmienky štáty, ktoré majú e, najvyššiu úroveň ochrany práv, tak tie musia byť v podstate e, takým vzorom a samozrejme sa musia rešpektovať aj práva, ktoré sú zakotvené v Európskej charte základných práv a tie musia byť v celej Európskej únii implementované. Ja si myslím, že toto je jediný spôsob, ako zaručiť účinné trestné stíhanie len vtedy, pokiaľ máme všade silný právny štát, tak je možné riešiť e, trestnú činnosť pri korení a bojovať proti nej. Ďakujem. Ďakujeme pani Paul za váš príspevok. To je veľmi dôležité pre našu diskusiu. A teraz slovo na záver dostáva Pán Kučano, ktorý zastupuje občianskú spoločnosť Rumunska. Ďakujem pekne za možnosť ako zástupca občianskej spoločnosti vyjadriť svoje obavy z toho, ako korupcia a organizovaný zločin ovplyvňujú rumunskú spoločnosť. Ja ako aktivista, ako, ale aj ako investor investigatívny novinár. Viem, že to je zvláštna e, kombinácia. Zavenujem venujem tomuto problému, ktorý je veľmi palčivý v Rumunsku, pretože e, korupčný e, predstavitelia ovplyvňujú veľa ľudí. Máme veľký počet takýchto prípadov e, a chcel by som ich troška zúžiť a hovoriť o konkrétnych prípadoch obchodovania s ľuďmi a environmentálnych trestných činov, toho, ako tieto prípady boli riešené alebo neriešené a ako to ovplyvnilo rumúnsku spoločnosť. E, Rumúnsko je považované za pre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 Prepačte, ale tí, ktorí sú za vami, majú troška... E, prosím, aby, aby, aby tí, ktorí sú za vami, sa prestali rozprávať. Dobre, čiže máme veľmi veľa správ týkajúcich sa prostitúcie, vykoristovania e, detí, ale takmer nikto nehovorí o obchodovaní s orgánmi. V posledných 7 rokoch bolo veľmi veľa ruských, e, rumunských občanov zapojených do obchodovania s orgánmi, jednak ako obete alebo ako aktívni obchodníci, ktorí e, tieto orgány prevážali mimo Rumunska. Rumunskí prokurátori sa týmto javom dostatočne nezaoberali a nemáme žiadne oficiálne údaje o tejto oblasti. E, môj záver vychádza z toho, že pokiaľ ide o vyšetrovanie organizovaného zločinu a terorizmu, e, mali sme iba jeden prípad, ktorý vyústil do zatknutia a odsudenia. E, e, na medzinárodnej úrovni sa Rumunsko považuje za zdroj obetí obchodovania s ľuďmi a obchodovania s orgánmi popri ďalších krajinách. Modus operandi náboru e, pri obchodovaní s ľuďmi je veľmi jednoduchý. Jeho obeťami sú predovšetkým chudobné osoby a osobám sú odobrané orgány, ktoré, s ktorými sa potom obchoduje. Ehm, osobne som hovoril s viacerými mužmi, ktorí prejali, predali svoje orgány e, takýmto zločineckým sieťam. Žiadna takáto zločinecká sieť nebola rumunskými orgánmi nikdy vyšetrovaná. E, Ehm, e, osobám sú odobro, odoberané obličky alebo aj vajíčka alebo iné orgány. Ehm, existujú aj isté prepojenia medzi Rumunskom a Greckom, pretože ehm, niektoré ženy nelegálne predávajú svojich, svoje novonarodené deti alebo svoje vajíčka. Táto sieť je veľmi aktívna aktívna a umožňuje získavať eh, veľké eh, prostriedky. Žiadne, žiadne eh, orgány nevyšetrovali takéto aktivity dostatočne. A pokiaľ aj dôjde k obvineniu, tak toto obvinenie sa stiahne jeden dôležitý, jeden významný e, rumunský e, chirurg, ktorý mal prepojenie na štátne orgány, bol obvinený napríklad z obchodovania s e, orgánmi chudobných Rumunov predal napríklad, predávali sa napríklad obličky a ten muž, ktorému bola oblička odobraná, tak e, tento prípad ohlásil, ale e, spravodajské orgány požiadali, aby tento prípad sa nevyšetroval, pretože Rumunsko prechádzalo práve procesom pristupovania k EÚ. Ale až o 10 rokov neskôr sa zistilo, že tento prípad skutočne existoval. Tento e, chirurg bol potom vyšetrovaný, ale ten e, človek, ktorému bola oblička odobratá, nikdy nebol požiadaný, aby podal na policii výpoveď. Čiže policia ani prokuratúra si nevykonávala svoju úlohu. V Rumunsku je oficiálna webová stránka, kde môžu osoby oznámiť, um, že sú ochotné predať svoje orgány alebo um, sa môžu tam prihlásiť záujemcovia o orgány zoznam chorých osôb, ktoré potrebujú uh, transplantáciu orgánov, je oveľa väčší, než je počet tých, ktorí môžu orgány poskytnúť. To znamená, že je to situácia, kedy je možné z tohto eh, biznisu vyťažiť eh, veľké peniaze. Máme eh, tisíce ľudí, ktorí čakajú na orgány, aby prežili. Otázka je, či ide o nedostatočne profesionálny postup, alebo o korupciu, alebo oboje. Rumunsko je často vnímané ako hlavný európsky dodávateľ obeti sexuálneho vykorisťovania ale e, policia aj prokurátor prokuratúra vedia veľmi dobre, ako tieto funkcie, ako tieto zločinské skupiny e, operujú ale e, nekonajú. A preto sa nemožno čudovať, že mnohé obete sú prevážané z e, Rumunska aj prostredníctvom alebo s pomocou orgánov, ako sú napríklad policia alebo colné orgány. Jedným z najväčších prípadov, ktorý súvisel aj e, so Spojeným kráľovstvom, e, je, bol taký, že v podstate líder bol oslobodený a vyhnul sa väzeniu. Bol tam ďalší prípad, kedy sa obchodovalo s tisícmi e, rómskych detí. Centrálu mali títo ľudia 100 kilometrov od Budapešti, boli odsudení vedúci tejto organizovanej skupiny a nikto nie je nadradený zákonu a dvojité štandardy nie sú akceptovateľné v žiadnom členskom štáte EÚ ani e, v tých, ktoré ešte bojujú za nezávislý súdny systém. No a tu ma napadá to, čo povedal britský policajný úradník, ktorý bol zapadnutý do vyšetrovaní, citujem, Rumúni Rumunov sklamal súdny systém, o systém spravodlivosti. No a z tých dôkazov, ktoré sme s rumunskými kolegami zozbierali, je vidieť, že skutočne tieto dôkazy boli veľmi silné. Koniec e, citácie. Ale Rumunsko je v mnohých prípadoch e, zdrojovou krajinou pre obete obchodovať s ľudskými bytostiami, ale taktiež je tam ilegálne e, vytínanie lesov a napríklad e, hovoríme stále o klimatických zmenách, hovoríme o to, že sa ničí Amazon, amazonský prales, no ale nevšimame si drámu, ktorá sa odohráva v Rumunsku. Skutočne sú to naše prírodné zdroje, ktoré tam miznú a tieto lesy boli do veľkej míry vytírané v posledných desaťročiach a nadnárodné spoločnosti e, z toho profitovali No, trvalo to 10 rokov, kým sa to začalo vyšetrovať. E, je tam rakúska spoločnosť, ktorá je obvinená, že, ma, že spracovala toto ilegálne drevo a bola prepojená s e, kriminálnymi skupinami. Takže v podstate e, kvôli tomuto ilegálnemu javu prichádzame o prírodné bohatstva taktiež o miliardy eur čo sa týka eh, rytmu vyšetrovania, tak skutočne je veľmi pomalý, pretože je tam obrovská pracovná záťaž. Taktiež, eh, čo sa týka rozpočtu, tak ten bol eh, na tieto účely o polovicu zredukovaný. A Mm, myslím si, že skutočne ten záujem by mal byť vyšší, takže vyšetrovateľe sa možno chcú robiť svoju prácu, ale kvôli technickým problémom e, si tú prácu robiť nemôžu. Taktiež hovoríme o tom, že každý má právo žiť v slobodnej, nezávislej krajine, že musí mať prístup k vzdelaniu, k zdravotnej starostlivosti, k environmentálnemu systému. Toto sú práva, ktoré sú zaručené v ústave, ale zároveň Rumúni majú právo na nezávislý neskorumpovaný súdny systém, e, ktorý e, nie je v špinavých rukách politiky. Takže mali by byť Rumúni chránení proti e, kriminálnym skupinám, ktoré podkopávajú základy mladej demokratické krajiny. Takže je treba znovu začať s neskorumpovanými a novými vyšetrovateľmi a taktiež prokurátorom. Ďakujem za toto svedectvo, za váš príspevok do diskusie. Máme ešte 45 minút, takže navrhujem, aby sme kladli čo najstrušnejšie otázky, aby zostal ešte čas aj na odpovede rečníkov. Takže môžete zdvihnúť kartičky s menom alebo ruky, Vidím, že niektorí ste sa už prihlásili, že sa chcete vyjadriť. Ako prvá pani Kiniči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám, taktiež našim hosťom za ich veľmi špecifické prezentácie. Rada by som predovšetkým poďakovala nášmu e, hostovi Kafierovi de Rao, ktorý dobre popísal, ako funguje mafia v Európe. Bohužiaľ u nás sicilská mafia, Andrangheta, Camora a ďalšie sú už aj medzinárodné. sú, potom sú tu ešte aj ďalšie, alžírska mafia, pardon, nigerijská mafia a ďalšie, ktoré v Európe operujú. A ďakujem za to, že ste hovorili o mojom otcovi, pánu Kiničim, ktorý bojoval proti mafii na Sicílii a súčasťou jeho práce bolo aj to, že podporoval definíciu mafiánskej trestnej činnosti a veril v dobrú spoluprácu medzi políciou a súdnym systémom v Európe. Bohužiaľ, 27. júla 1993 mu mafia dala pod auto bombu a zavraždili ho. Takže ďakujem pánu Kafierovi, že ho spomenul vo svojej prezentácii. Taktiež vám chcem poďakovať za to, že ste zopakovali žiadosť e, ľudí z praxe a bojujú proti cezhraničnej trestnej činnosti. Hovorili ste o tom, že potrebujete európsku legislatívu, ktorá bude definovať mafiánsky štýl trestnej činnosti, že potrebujeme nástroje, ktoré by podporili spoluprácu medzi policajnými zložkami a súdnymi systémami v Európe. Ale mám pre vás aj otázku. Hovorili ste o tom, že bohužiaľ v súvislosti s najvás závažnejšou cezhraničnou trestnou činnosťou, napríklad e, drogy alebo obchodovanie s ľudskými bytostiami, tak je tu potreba spolupracovať s tretími krajinami. No a mohli by ste k tomu mohli povedať niečo viac? Ešte je tu ďalší aspekt, na ktorý by som chcela upozorniť. Hovorili ste o viacerých nástrojoch, ktoré môžu byť využívané ako vyšetrovacie nástroje na boj proti cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti. Naďalej sa na európskej úrovni na toho robiť viac. Ale špecificky by ma zaujímalo, čo nám poviete k elektronickým dôkazom. Pretože o tých už sa dnes hovorilo a je to teraz veľmi dôležitý aspekt a potrebný, ako sme tu počuli, veľká väčšina cezhraničných trestných činov sa stane na internete. Takže momentálne o tejto téme diskutujeme, pracujeme na tom na európskej úrovni ako zákonodárci, snažíme sa prispieť k tomuto procesu, ale skutočne si myslím, že je to dôležitá téma. Takže vráťte sa ešte k tejto e, veci a poskytnite nám trochu e, viacej informácií. Ďakujem pani Strugariu. Ďakujem, pán predseda. Mám dve veľmi presné otázky. Toto je parlament, ktorý skutočne chce boj proti korupcii. Mali sme tu taktiež vypočutie o boji proti korupcii a náš parlament si taktiež váži prácu investigatívnych novinárov a ich boj proti korupcii. Takže mám Dve otázky pre pána Geševa, zastupcu prokurátora z Bulharska. Poprvé, e, tá slavná dohoda Apartment Gate, tam bol vyvíjaný veľký tlak v Bulharsku, taktiež tam bol tlak na médiá ohľadom podávania správ. V podstate sa tam e, za, nakupovali reality, e, za e, trhy, ktoré boli niž, e, za ceny, ktoré boli nižšie než trhové ceny. A prokurátor začal vyšetrovať tieto prípady, ale naďalej výsledok je neistý, nejasný. Otázka je, ako to vyzerá s týmito vyšetrovaniami v Bulharsku. Je tu možno priame prepojenie alebo akékoľvek prepojenie medzi vami a týmto vyšetrovaním? Boli ste do neho zapojení? Druhá otázka sa eh, týka eh, aféry Tankergate. Tam išlo o investigatívneho novinára. V roku 2018 sme tu mali kolegu, poslanca Európskeho parlamentu, pána Radeva, ktorý cestoval do Líbie spolu s nechvalne známym obchodníkom so zbraniami Nikolajom Žikov a taktiež s premiérom, alebo pardon, s obchodníkom pánom Borisovom. A boli tam aj úradníci z e, Libyského ministerstva dopravy, ktorí taktiež vedli tieto diskusie a ponúkli 4,5 milióna eur e, pomoci výmenou za prepustenie e, zadržaného bulharského tankeru BRDA. Takže táto téma, zaoberáte sa ňou v rámci boja proti korupcii v Bulharsku? Thank you. Ďakujem a teraz si vypočujeme od eh, vážna pána Roberty. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel najprv povedať jednu pripomienku a potom položiť pár otázok. Pripomienka. Organizovaný zločil, zlo, zločin a medzinárodný terorizmus eh, sa tiež globalizujú a napriek tomu správne a trestné právo je stále geograficky viazané a obmedzené hranicami, v rámci ktorých pôsobia. To je možno e, posledná bašta suverenity. Možno e, toto je dobrá správa pre tých, ktorí v princípe sú nacionalisti, ale určite to nie je dobrá správa pre demokratov, pretože na boj proti zločinu je potrebný zákon a my potrebujeme zabezpečiť výmenu informácií, skúseností a dôkazov. A toto je naozaj dôležité, lebo sa to e, týka pôsobnosti miestneho sudcu, ktoré sú obmedzené. A na to, aby e, si sudcovia mohli rozšíriť svoju pôsobnosť, musia využívať listy dožiadania právnej pomoci, čo vyžaduje čas. Takže mm, my musíme hľadať také spôsoby, bolo možné zaisťovať dôkazy cezhranične bez týchto prekážok. A um, hovorilo sa tu o korupcii, um, ale mali by sme dávať pozor aj na to, ako sa bude uplatňovať smernica o boji proti praniu špinových peňazí, ktorá bola ratifikovaná v Taliansku a, bude, a do platnosti v Taliansku 10. januára 2020, aj v iných krajinách, ktoré ju ratifikovali samozrejme, ale e, k tomuto treba povedať tri veci. Táto smernica zavádza tri povinnosti. Povinnosť um, upozorniť na, na podozrivé transakcie, ktoré prebiehajú kryptomenami, čiže bude povinnosť na ne upozorňovať, teda označkovať ich. Potom bude povinnosť značkovať podozrivé transakcie e, obchodníkov s umením a <clears throat> transakcie súvisiace s predmetmi, ktorých hodnota je vyššia ako 10 000 eur. A uh, zákaz eh, anonymných eh, bežných účtov. Takže prakticky sa odburáva bankové tajomstvo. Ale nestačí to, pán predseda, nestačí mať dobrú legislatívu na európskej úrovni. Je potrebné následne kontrolovať aj dodržiavanie na lokálnej úrovni a prihľadať na kvalitnú implementáciu. Čiže je potrebné vytvoriť nejakú páku ktorými, ktorou členské štáty, ktoré ne, túto legislatívu neimplementujú správne, príjmeme k tomu, aby to robili. Komisia, ako sme počuli, monitoruje situáciu desiatich bank, európskych bank, ktoré porušili povinnosť e, upozorňovať na podozrivé transakcie. Ale oni navrhujú e, vytvoriť e, akúsi ad hoc európsku inštitúciu, ktorá by mala monitorovať implementáciu európskych pravidel vo vnútroštátnej legislatíva. V niektorých krajinách eh, domáce orgány neboli schopné monitorovať tieto záležitosti patrične, takže um, ľudia v niektorých krajinách žiadajú o vytvorenie patričnej európskej agentúry. Ja s tým v princípe súhlasím. Sú ľudia, čo tvrdia, že by sme nemali vytvárať novú eh, agentúru, keď ich už je toľko, ale Uvedome si, že sú tu agentúry, ktoré sú užitočné a tie, ktoré nie sú. Možno by sme mohli ukončiť činnosť tých, ktoré nie sú až tak užitočné a zriadiť takúto agentúru. Čiže sa chcem spýtať našich rečníkov, čo si myslia o možnosti zriadenia agentúry, ktorá by monitorovala implementáciu legislatívy na boj proti praniu špinavých peňazí. A um, tej spoločnej stratégii na boj proti praniu špinových peňazí. Nebolo by dobre, keby sme vytvorili v Európskom parlamente osobitný výbor, podobne ako existoval výbor e, Krym z roku 2013 a viem, ľudia mi tu hovorili, že výbor Krym nepriniesol nejaké, e, nejaký obrovský prielom, ale mohli by sme sa poučiť zo svojich chýb a napriek tomu vytvoriť e, takýto výbor, ktorý by tentokrát fungoval operatívnejšie a mohol by nám pomôcť získať vhľad do niektorých vecí. A k tomuto by som sa tiež chcel spýtať našich vážených kolegyň a kolegov. Vážený Roberty, my vždy počúvame veľmi pozorne, čo hovoríš, nielen k týmto témam, ale samozrejme aj k týmto témam. E, ste sa vyjadrili takým spôsobom, že ja s tým ako predseda tohto výboru môžem len 100% súhlasiť, ak by som mohol dodať k tomu, čo ste povedali. Vy ste spomenuli, že musí existovať cezhraničná reakcia na cezhraničnú povahu organizovaného zločinu. A, a tiež ste spomínali, že len nacionalistom bude vyhovovať to, že súdna moc je obmedzená vo svojej pôsobnosti. To sa, nepáči, to sa nepáčilo nacionalistom, ale aj zločincom. Takže my by sme potrebovali na európskej úrovni mať e, zjednotené niektoré časti trestnej legislatívy. Niečo v tomto zmysle by nám určite pomohlo. Možno máme európskeho prokurátora už teraz a bolo by dobre, keby sme zakotvili takýmto spôsobom aj určité formy súdnej spolupráce v minimálne v trestnej oblasti, v oblasti trestného práva, ale ja si myslím, že tu poučenie z histórie je jasné. V Spojených štátoch kedysi, v minulosti, organizovaný zločin um, bol obmedzovaný štátnymi hranicami a to platilo kedysi aj v Európe, ale um, potom sa potom bol vytvorený orgán e, Národného prokurátora v USA, bola vytvorená FBI, Národný e, systém trestného vyšetrovania. Tým pádom e, zrazu organizovaný zločin stratil možnosť sa presúvať a zabezpečiť si tak svoju beztrestnosť, pretože zrazu existovala na federálnej úrovni agentúra a a postupy, ktoré umožňovali bojovať proti kriminalite bez ohľadu na hranice. A takéto niečo by sme mohli vytvoriť aj v Európe, tak aby sme mohli bojovať proti cezhraničnému zločinu efektívne. Pretože faktom zostáva, že zločin bez ohľadu na svoj pôvod e, neprihľada na nejaké hranice. Kozanostra, Kamora, Mafia, všetky to mafie, toto sú organizácie, o ktorých hovoril eh, pán Cafiero Dorao, tie už nie sú talianské, eh, tie sú medzinárodné. Dobre, ale predtým, než dáme reč našim panelistom, je to ešte pani Daly. Neviem, či je ešte niekto, kto by chcel položiť nejakú otázku, takže vy budete poslednou rečničkou a potom dáme priestor členom nášho panela. Takže pani Daly. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja si myslím, že toto je naozaj veľmi významná téma. Boj proti korupcii je obrovsky dôležitá vec pre našich občanov a preto by som chcela pokračovať v, v tom, čo v nadviaze na to, čo povedal náš bulharský host, eh, pán Gešov, pretože eh, my to musíme vnímať eh, v kontexte toho, že Bulharsko napríklad na indexe Transparency International v korupcii sa prepadlo a je to krajina, ktorá na základe tohto prepadu začala riešiť e, tento problém a, mm, objavili sa určité korupčné škandály, takže keď bulharskí občania hovoria, že dôverujú Európskej únii, že tieto veci vyrieši, tak my by sme mali zabezpečiť, aby naše procesy na tejto našej európskej úrovni fungovali dôveryhodne. Ja, ja by som povedal, že z toho, čo povedal pán Gešev, e, tak e, vo mne to vyvolá veľké obavy. Ja by som chcela počuť od neho, ako e, sa on díva na svoju úlohu v tom škandáli Apartment Gate. Tiež by som chcela počuť, ako vníma e, svoju úlohu vo viacerých ďalších škandáloch, keď ako zástupca prokurátora vo veľmi neskorej fáze prevzal stíhanie tzv. nedotknutelných. To je organizovaná skupina, ktorá je podozrivá z podvodov z DPH. Vy ste e, obviňovaní z toho, že ste boli, že, že, ste, že, že ste zostrojili dohody, na základe ktorých títo páchatelia unikli tvrdšiemu trestu. A teda je to podobné ako v prípade Apartment Gate. A potom proces vašej voľby za generálneho prokurátora, ktorý e, privítali bulharskí občania veľkými protestmi, teda nepodkopalo toto nepodkopáva toto vašu účasť na tomto dnešnom e, vypočutí? Neviem, či Eh, ne, neviem, či chceme takýmto spôsobom znižovať eh, váhu nášho eh, dnešného stretnutia. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pani Daly. Takže máme ešte nejakých 30 minút, takže by som navrhol, že každý z účastníkov panela dostal priestor na 5 minút na odpoveď. Začneme pánom Geševom, ktorý zastupuje bulharský úrad generálneho prokurátora. Máte slovo, pán Gešov, na 5 minút. Najprv sa budem venovať e, otázke, ktorá síce bola e, adresovaná talianskému kolegovi, ale ja by som chcel na ňu reagovať e, aj menom Bulharského úradu generálneho prokurátora, teda ohľadom efektívnych spôsobov boja proti cezhraničnej kriminalite. Odpoveď je veľmi jasná a jednoduchá. Jedna, jeden z možných spôsobov, a my ho už využívame, je skvalitnená komunikácia medzi orgánmi na presadzovanie zákona. My to, takéto kanály komunikácie máme a budeme sa ich snažiť udržiavať a podporovať v rámci Európskej únie. A ja pracujem už, ako 25 rok, už 25 rokov ako e, vyšetrovateľ a prokurátor. Môžem vám povedať, že komunikácia medzi kolegami e, v rámci Európskej únie mimo nej prispieva k k zvýšenej efektívnosti a prehlbovaniu dôvery, čo je vec, ktorá sa ľahko nadobudne, alebo <laughs> pardon, ľahko stratie, ťažko nadobúda. E, tiež e, sa prehlbuje rešpekt základným ľudským právam. A tiež by som sa chcel venovať ostatným otázkam, ktoré mi boli adresované k tej korupcii. Um, ja som počul, teda ak, ak som tomu rozumel správne, že uh, Pani kolegyňa teda hovorí, že u nás v Bulharsku je korupcia na vzostupe. Ehm, obávam sa, že niektoré z otázok, ktoré tu sú kladené, sú založené na nesprávnych informáciách. Ehm, v uplynulých štyroch rokoch v Bulharsku ehm, množstvo zmrazených príjmov z trestnej činnosti dosiahlo 2, 2, 2, miliard, 2 miliardy leva. Um, tiež um, máme v procese e, zmrazovanie ďalšie 1,5 miliardy leva. A ja by som chcel doplniť k svojej odpovedi ešte jednu vec. E, vy ste sa ma pýtali, ako e, som bol zvolený za, za generálna prokurátora. Nemyslím si, že by to Európsky parlament veľmi zaujímavalo, ale môžem vám povedať, že um, prebehol postup, ktorý je obvyklý v Európskej únii. Ten postup trval 10 hodín a bol vysielaný naživo e, v mass médiách, takže ja som odpovedal na mnoho otázok písomne aj ústne. Nemôžem súhlasiť s tým, čo ste povedali. Áno, boli protesty, ale e, to boli protesty tých, ktorí ktorých sa dotkli aktivity e, úradu prokurátora Takže ja myslím, že všetci tí, ktorí vnímajú fungovanie úradu generálneho prokurátora e, pozitívne, tak nevyšli do ulic. A myslím, že tie prípady, ktoré um, my otvárame, tak sa sústredujú na najbohatších ľudí v Bulharsku a po- pozrite sa na situáciu pred pár rokmi. Ja by som chcel povedať, že vaše otázky sú skôr založené na nepravdivých informáciách a e, sú to jednoducho nepravdivé vyjadrenia, ktoré mnohokrát boli opakované počas môjho vypočutia a ja som ich vysvetlil a e, pokiaľ ide k tomu tzv. apartment gate, tam boli predložené dôkazy na súde a mimochodom k tomuto prípadu Um, ide o niekoľko desiatok prípadov, um, ktoré súvisia s predajom nehnuteľnosti pod trhovú cenu. A ja by som chcel povedať, že boj proti korupcii nie je len otázka jednej inštitúcie alebo jedného štátu. Mnohé inštitúcie by do boja proti korupcii mali zasahovať uh, popri Um, úradu generálneho prokurátora, ktoré, ktorého, v ktorého pôsobnosti je samozrejme boj proti korupcii, ale sú tu aj ďalší mm, špecializ, špeciálny výbor pre boj proti korupcii a my pracujeme na viacerých prípadoch a som si istý, že to prinesie ovocie, ale musím povedať, že nie všetko, čo sa udialo, je trestným činom v zmysle naš, našich zákonov, na rozdiel od toho, čo by nám chceli tvrdiť médiá, ale Často môže ísť o správne priestupky alebo e, pre, prestúpenie istých morálnych noriem, ale ja môžem povedať, že úrad prokurátora na týchto prípadoch pracuje popri ostatných a bereme ich veľmi vážne. V Bulharsku podobne ako um, inde máme v konaní zodpovedného prokurátora, ktorý zastrešuje daný prípad a má uh, našu dôveru na základe svojich e, skúseností a kvalifikácie môže rozhodovať relatívne samostatne. A pokiaľ ide o pána Radeva, um, tu ide o prípad, ktorý, um, v ktorom, ku ktorému prebieha občanské e, konanie, ale aj e, trestné konanie. Ide o falšovanie dokumentov, ale mm, Mm, teraz hovorím o pánovi Radovi, ktorý je vašim kolegom, ale zatiaľ neboli konkrétne dôkazy, e, neboli predložené a e, konkrétne dôkazy súdu, takže ak máte pocit, že pán Radov spáchal trestný čin, tak e, si pohovorte aj s ním a pokiaľ možno podajte trestné oznámenie, my sa na tento prípad radi pozrieme. Každopádne budeme ho zvažovať v zmysle vnútorných európskych noriem. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Teraz dám slovo pánovi Eh, Cafiero de Rao. Poprosím vás, aby ste sa pokúsili zhrnúť, alebo teda poskytnúť nejakú súhrnú odpoveď na, na otázky, ktoré vám boli adresované. No, dobre, v prvom rade by som chcel hovoriť o spolupráci s tretimi krajinami, čo je otázka dôležitá. A domnievam sa, že um, tu má môj úrad istú stratégiu, kde sa snažíme vypracovať memorandum o porozumení s viacerými krajinami, eh, najmä v Afrike a Strednej a Južnej Amerike, ale aj eh, iných krajinách mimo Európy, ehm, kde je potrebné získavať eh, dôkazy, ale v Priorita je na spolupráci s krajinami v Afrike a osobitne teda riešime prípady pašovania ľudí, prevádzačstva, pretože bolo vykonaných niekoľko prieskumov a štúdí týkajúcich sa migrantov a ukazuje sa, že existuje prepojenie medzi zločineckými organizáciami, ktoré fungujú E, zo strednej a severnej Afriky a pokrývajú niekoľko území, čo nie, nejde o jednu organizáciu, napríklad nigerijskú mafiu, nedá sa to takto formulovať, ale existujú aj ďalšie organizácie, ktoré sú pre, e, prepojené svojou činnosťou s týmito, e, napríklad v Nigerii. A tie zabezpečujú prevádzačstvo ľudí, napríklad prevedú ich na líbejské pobrežie a odtiaľ ich potom preberá ďalší článok v reťazci a pomáha im dostať sa cez Stredozemné more, ale my sa snažíme s týmito krajinami, kde predpokladáme fungovanie týchto zločineckých skupín, komunikovať a snažíme sa spolupracovať tak, aby sme dosiahli príslušné výsledky. Taliansko aj e, dosiahlo isté výsledky, napríklad s Alžírskom, e, sa snažíme bojovať proti alžírským skupinám v Somálsku tiež. Čiže my sa e, snažíme zabezpečovať to, aby sme si vymenili napríklad maximum informácií a získali maximum e, dôkazov z týchto afrických krajín. Snažíme sa aj o podpis dohody s organizáciou o západo- a stredoafrických prokurátorov. Ide o sieť prokurátorov, ktorá pokrýva aj krajiny Blízkeho východu a pokiaľ sa nám podarí uzavrieť takúto dohodu, bude možné si s nimi vymieňať užitočné informácie. Myslím si, že Európa by mala v tomto vystupovať aktivnejšie a uzavrieť dohody so všetkými týmito krajinami to, čo robia individuálne európske krajiny, to by sa malo robiť na európskej úrovni a bolo by to v prospech všetkých tých, ktorým na srdci leží spravodlivosť eh, v, tejto, v tomto jednotnom priestore spravodlivosti a vnútorných vecí. Pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi, snažíme sa podporiť justičnú spoluprácu, ale aj policajnú spoluprácu. Pracujeme teda na oboch frontoch, lebo si myslíme, že polícia a justícia zohrávajú zásadnú úlohu v boji proti organizovanému zločinu, lebo tieto, tieto eh, siete sú aktívne v celej Európe, ale v tie pôsobia aj z iných krajín, ako je Albánsko a mnohé ďalšie krajiny. Potom e, máme e, ďalšiu problematiku, ktorá súvisí s digitálnymi e, dôkazmi, s WhatsAppom, Instagramom a statusmi na rôznych sieťach. Toto sú typy správ, ktoré je veľmi ťažké zachytiť, ale veľmi často to práve z týchto správ možno odvodiť dôkazy o trestnej činnosti. Týka sa to organizovaného zločinu, ale aj, ale aj Al-Kaidy a ďalších takýchto aktivít. Prístup k týmto údajom mm, je kľúčový a Európska únia a komisia musí zabezpečiť, aby justičné orgány mali prístup k on- online údajom. Poskytovateľia služieb by mali mať povinnosť poskytnúť takýto prístup k údajom, pretože e, všetky justičné orgány by mali mať prístup k týmto informáciám bez toho, kde sa nachádza poskytovateľ služby. Ako som povedal, tento jednotný priestor spravodlivosti by sa mal vytvoriť v celej Európe. E, nemali by sme na to potrebovať nejaké formálne dožiadania alebo iné formálne postupy, ale všetky justičné orgány by mali mať možnosť priamo požiadať online o akékoľvek informácie bez ohľadu na to, kde sa nachádza poskytovateľ služieb a mali by mať okamžitý prístup k týmto informáciám, pretože tieto služby sa nachádzajú všade vo virtuálnej forme a mali by ich dostať aj všetky justičné orgány. Je naozaj veľmi ťažké bojovať proti organizovanému zločinu, pokiaľ musíte prostredníctvom dožiadania získavať všetky informácie. Je to skutočne v rozpore so záujmami e, zabezpečenia spravodlivosti, pretože zločinské organizácie takéto prekažky nemusia prekonávať. Týka sa to aj boja proti korupcii. Táto otázka sa objavila viackrát a tu by som chcel povedať, že vo všeobecnosti existujú tri aspekty ktoré sa často uvádzajú na ilustráciu dokonalej demokracie. Poprvé to je nezávislosť súdnictva. Súdnictvo musí nezávisle vykonávať svoju činnosť. V Taliansku to platí. Justičná polícia je nezávislá od policajnej hierarchie, takže skutočne jej aktivity sú čo najnezávislejšie. Ďalší aspekt to je existencia protikorupčného orgánu a tretí aspekt je sloboda tlače. Chcel by som využiť túto príležitosť na zdôraznenie toho, ako Jan Kuciak a Daphne Caruana Galicia to boli novinári, ktorí si jednoducho robili svoju prácu, poskytovali informácie. A tieto dva závažné prípady sa odohrali v členskom štáte a v členských štátoch EÚ. Myslím si, že to je skutočne niečo, čomu by sa mal venovať tento výbor. Je to závažná vec. Ja som navštívil Slovensko, ľudia dychtia po spravodlivosti, ale už bol rozpustený vyšetrovací tým policie ktorý e, zabezpečil potrebné dôkazy na to, aby osoba, ktorá si objednala túto vraždu, bola postavená pred spravodlivosť. A sledujeme aj to, čo sa deje v súčasnosti na Malte v prípade novinárky Galicie. E, a ešte pár slov na záver. Pán Roberti, ja, mu stále, ja ho stále označujem za kolegu, lebo raz súdca, vždy súdca, ale hovoril o dvoch aspektoch. Poprvé, to je piata smernica obsahujúca povinnosť virtuálneho hodnotenia zo strany poskytovateľa služby. Ale to nestačí, pretože e, bankový systém môže e, monitorovať e, peňažné toky, ale online to nie je možné. Napríklad pokiaľ ide o peniaze prichádzajúce zvonka, zo zahraničia, predovšetkým z určitých zdrojov, z daňových rajov, tieto sa stanú potom súčasťou blockchainového postupu, ktorý sa odohráva na európskom území. Ale problém je v tom, že nevieme, odkiaľ tieto peniaze prichádzajú. My nedokážeme monitorovať celý ten tok overovanie to je jedna vec, ale to nie je presne to, o čom som e, chcel hovoriť. A ďalej e, a na záver to je otázka e, orgánov, agentúr. Áno, tieto môžu robiť viac na boj proti praniu špinavých peňazí a členské štáty v tomto smere prijímajú potrebnú legislatívu. Je to veľmi dôležité. Ďakujem, veľmi pekne hovorí predseda. Samozrejme je to veľmi zaujímavé, ale žiaľ máme tu e, časové obmedzenie. Pani Paul, teraz sa môžete vyjadriť vy, prosím, stručne. Áno, budem stručná, takže najprv to bola e, otázka ohľadom e, ďalšieho postupu a príslušného výboru. To je dôležitá téma, takže možno by to dávalo zmysel. Potom to bola otázka ohľadom e, spolupráce s tretími štátmi. Ja ako obhajkenia môžem povedať zo skúsenosti, niekedy je to pekné. Sú krajiny, ktoré z pohľadu e, obhajcov možno, že keď tam pošlete nejakú žiadosť, tak e, sa to tam niekde odloží do šuplíku a zostane to tam ležať Takže môžete, je treba riadne odpovedať na žiadosti. Pokiaľ sa nám toto nedarí, tak e, cezhraničná kriminalita bude mať dvere otvorené. Takže, aby som hovorila stručne, mojim krédom je bojovať proti trestnej činnosti sa dá len v systéme silného právneho štátu. My musíme v Európe vybudovať štruktúry, ktoré budú jednotné a ktoré budú platiť pre všetkých, napriek tomu, že to bude ťažké. Dokážem si predstaviť, aké obavy existujú proti tomuto, ale máme tu trestnú činnosť v Európe, to je jedna vec, ale sú mnoh, alebo je veľa trestnej činnosti, ktorá presahuje hranice Európy, tam to bude ešte ťažšie, takže to znamená, že sa musíme pozrieť na to, ako vybaviť naše právne systémy, aby aspoň my v Európe sme mohli pracovať efektívne. A to je všetko, čo chcem povedať. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Now, the final floor from Mr. Chukano. If you want to comment. Veľmi pekne ďakujem, eh, pán Cukiero. Chceli ste aj vy sa k tomu vyjadriť. Ja v podstate nemám čo dodať, ale domnievam sa, že investigatívna eh, žurnalistika je v verejnom záujme. Žiaľ, eh, títo novinári sa v súčasnosti cítia byť pod tlakom, ako aj vyšetrovatelia. Platí to pre Taliansko aj pre Slovensko. Mnohí investigatívni novinári sú sú vystavení tlakom aj v Bulharsku a v iných krajinách. Existujú mnohé oblasti korupcie a trestné činnosti, v ktorých sa vedie vyšetrovanie a je potrebné, aby tie e, vyšetrovacie týmy si vykonali svoju prácu a zločinci sa ocitli za mrežami. Ďakujem a tie úplne záverečné poznámky e, predniesie náš podpredseda e, pán Emil Radev. Ja by som sám chcel povedať len toľko, že áno, je to takmer bolestné, ak to tak smiem povedať, že ešte stále je potrebné urobiť tak veľa vecí, že ešte stále existuje taký veľký kontrast medzi európskymi sľubmi pre vytvorenie oblasti e, práva spravodlivosti ale, e, a, a slobody a, a ten posun nebol až taký veľký, ale ja som tu 10 rokov rokov vidím, že sa veci dejú, že niektoré veci sa podarilo zrealizovať, napríklad v rámci európskeho práva, vrátanie procesného práva, e, kde boli prijaté mnohé právne normy, ktorých cieľom je dosiahnuť pokrok a pokiaľ, aj pokiaľ ide o vzájomnú dôveru a vzájomné uznávanie. Toto je základ pre efektívnosť justičnej spolupráce je nesporné, že ešte toho treba veľa urobiť, ale tá výzva je jednoznačná. My sa staráme o to, aby boli preskúmané všetky prvky, ktoré tvoria túto náročnú úlohu. Napríklad bol vytvorený osobitný výbor pre organizovaný e, zločin. Od roku 2013-2014 sme mali osobitný Krym výbor venovaný tejto oblasti, ktorý vykonal kus práce a takisto prijal e, závery a v Európskom parlamente bolo prijaté uznesenie s cieľom reagovať na, túto, e, na tieto problémy. Ale myslím si, že to, čo ste tu povedali, to je mimoriadne užitočné e, odzneli tu mnohé názory, akýsi kaleidoskop e, rôznych názorov a E, vystupovali tu predstavitelia Bulharska, Rumunska, Nemecka, Talianska, ako aj predstavitelia Európskej inštitúcii, Europol, Eurojust, Komisia, e, e, Európsky pro, úrad Európskeho prokurátora. Odzneli tu mnohé úvahy, ktoré treba ďalej rozvíjať. Komisia práve sa ujíma svojho mandátu štátu a e, jej úlohou bude, aby zabezpečila, že e, Euró- Úrad Európskeho prokurátora sa stane účinným nástrojom na boj proti trestnej činnosti, nielen pokiaľ ide o ochranu finančných záujmov európskych spolo, čestiev, ale aj o ďalšej oblasti. Ďakujem vám všetkým, ďakujem vám za vašu trpezlivosť, za vaše príspevky k týmto kolektívnym úvahám. A napokon posledné slovo dostane kolega Emil Radev. Máte slovo? Ďakujem, pán predseda. Vážení hostia, dámy a páni, ja by som sa chcel poďakovať všetkým účastníkom tohto vypočutia za ich mimoriadne zaujímavé príspevky, hoci táto téma boj proti korupcii a organizovanému zločinu je veľmi široká a bolo by možné hovoriť o mnohých ďalších veciach. Žiaľ, naša diskusia sa chýli ku koncu. E, tento, toto dnešné vypočutie si kladlo za cieľ vypo, e, zozna, oboznámiť sa s názormi expertov a osôb, ktoré sú zapojené do boja proti korupcii a organizovaného zločinu a do snahy nájsť riešenia existujúcich problémov. Čo urobila Európska únia, čo urobila konkrétne Európska komisia pre zefektívnenie boja proti korupcii a organizovaného zločinu. Toto je jedna z dôležitých otázok, na ktorú nevieme odpovedať v tomto momente. Teraz, keď e, si pripomíname výročie e, prijatia Lisabonskej zmluvy, tam sa takisto zdôrazňuje táto otázka, e, ale doteraz v podstate sa sa zabezpečovalo predovšetkým vyšetrovanie tých problémov, ktoré boli spojené s eh, poškodzovaním finančných záujmov európskych eh, eh, spoločenstiev aj s účasťou členských štátov. Existujú však aj individuálne iniciatívy Európskej komisie, ako je napríklad Smernica o ochrane finančných záujmov únie alebo balík o verejnom obstarávaní, smernica týkajúca sa finančných spravodajských jednotiek a výmeny informácií a takisto e, e, smernica tretia, piata smernica o boji proti praniu špenavých peňazí, ktorá by mala byť transponovaná do januára 2020. Chcel by som poukázať aj na správu Európskej komisie z roku 2014 o situácii v oblasti korupcie v EÚ. Táto správa e, sa týka e, opatrení prijatých v členských štátoch EÚ proti korupcii a hovorí aj o zistených nedostatkoch. Túto správu vypracovali nezávislí experti, ako aj mimovládne organizácie, ako prvý dokument svojho druhu. E, komisia e, povedala, že nestačí jedna správa na to, aby sa v EÚ odstranila korupcia. Analýza poukázala na, široké, na veľké rozšírenie korupcie v všetkých členských štátoch a Európska Komisia sa rozhodla, že takéto druhé rozhodnú, takáto druhá správa nebude vypracovaná, ale že budú vypracované odporúčania pre všetky členské štáty v rámci európskeho semestra konkrétne pre jednotlivé krajiny. Ale pokiaľ, ak prepájame korupciu iba s ekonomikou, ako sa to deje v európskom semestri, tak to nie je presný odraz toho, čo sa deje v spoločnosti a ne, zas, nepostihuje aj situáciu v súdnictve a vo verejných službách. Preto boli urobené niektoré pozitívne kroky, ako napríklad oznámenie komisie o vytvorení Európskeho mechanizmu pre právny štát a demokraciu. To je niečo, čo demokratický parlament už žiada od roku, Európsky parlament žiada od roku 2016 Malo by sa tak nezávisle posúdiť, e, aká situácia existuje v jednotlivých členských štátoch v oblasti korupcie. Preto je relevantné aj zriadenie EPPO, e a takisto som si so záujmom vypočul pani Köveši, e, ako aj informácie týkajúce sa v, účasti v GRECO v orgáne Euró- Rady Európy. Ehm, tento pozorovateľský ehm, štatút ehm, je užitočný, ale je potrebné, aby tento organizovaný zločin bol predmetom väčšieho záujmu, pretože znižuje kvalitu života európskych občanov, znižuje e, e, alebo e, ohrozuje ekonomické výsledky. E, bolo by potrebné, aby sme tu urobili viac. Chcem sa poďakovať všetkým hostom, ktorí vystúpili na tomto e, vypočutí. Bolo veľmi užitočné vypočuť si všetky tieto informácie na rôzne témy, ktoré tu predniesli jednotliví rečníci tie príklady, ktoré tu predstavili, ukazujú, ako široká, široká škála problémov, ktorým čelíme, ale sú to celoeurópske problémy, ktoré si vyžadujú celoeurópske riešenie a preto najlepší spôsob, ako prekonať korupciu v Európskej únii je navrhnúť a implementovať skutočne celoeurópske politiky na boj proti korupciu a organizovanému zločinu. Všetkým ešte raz ďakujem. Znova ďakujem všetkým panelistom a chcel by som dodať len toľko, že je to bohužiaľ e, zhoda e, názor zhoda okolností, že e, tieto fascinujúce otázky, ktoré treba riešiť v rámci nového mandátu parlamentu, sa odohrávajú práve v tom čase, keď bola vyslaná osobitná, komis- osobitná komisia alebo osobitná delegácia výboru Libe do, na Maltu e, je to veľmi dôležité a ľutujem, že táto zhoda termínov zabranila niektorým e, relevantným členom výboru LIBE, aby sa zúčastnili na tejto diskusii. Ale e, ja by som sa vám chcel všetkým poďakovať za túto veľmi užitočnú výmenu názorov. A budúci pondelok bude výbor pokračovať vo svojej činnosti. O, je to 9. decembra, budúci pondelok o 3. hodine popoludní.